Čiže budeme pokračovať, kolegyne, kolegovia, ospravedlňujem sa za meškanie, ale mala som ešte ďalšiu schôdzu. Srdečne vítam oboch komisárov Mimicu a Hána pre rozvojovú politiku a politiku susedstva. Srdečne vás vítam. Srdečne vítam aj generálneho riaditeľa, pána Gudroza, ktorý tu bol včera Nuša a dvor auditorov predstaví svoju výročnú správu, príslušné kapitoly, potom dostanú slovo oba komisári a potom spravodajkňa a potom ostatní členovia výboru pre udelenie absolutória komisii a na tom budeme pokračovať s pánom Mimicom. Takže srdečne vás vítam. Vítam aj príslušného člena dvora auditorov, pani na Marka. Teším sa, že ste tu. No a pre vás mám tiež potom osobitnú otázku. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Mesdames... Ďakujem veľmi pekne, vážené pani predsedníčka, dámy a páni poslanci. Najskôr by som chcela poďakovať eh, vášmu výboru eh, za príležitosť, ktorú som dostala eh, hovoriť o kapitole 8.2 našej výročnej správy ktorá sa týka nákladov Európy vo svete. Rada by som povedala, že e, tento rok dvor auditorov si zvolil dať kapitolu tejto správy do konformity s prioritami e, viadročného finančného rámca, takže e, kapitola Európa vo svete a je širšia kapitola ako bývalá kapitola 7, pretože obsahuje aj náklady e, regionálnej politiky 300 miliónov eur, e, rozvoj vidieka 150 miliónov, ako aj e, politické skupiny a výskum 100 miliónov. Ja sa budem sústrediť na hlavné konštatovanie a zistenie našej správy. No najskôr by som chcela prísť k otázke, ktorú iste dobre poznáte, a to, je, to sú dva aspekty vonkajšej činnosti a to je rozpočet a spolufinancovanie. Sú dva body, ktorých ste viete, že e, naša kapacita auditu je obmedzená. V každom prípade to, čo sa týka výročnej správy, pretože e, to sú, e, to sú oblasti, v ktorých pracujeme v rámci našich osobitných správ. Čiže ste viete, rozpočet alebo rozpočtový audita je všeobecný rozpočet. No a dvor auditorov overuje, či komisia rešpektovala konkrétne podmienky v prípade pladie, pladie či sa uistila o dodržiavaní všeobecných podmienok a oprávnenosti hlavne v rámci riadenia verejných financií. No a rada by som tiež zdôraznila, že komisia má k dispozícii kontrolné právomoci, ktoré vykonáva Chcem povedať, že komisia nič nerobí. Nuž ide o všeobecnú pomoc. Pre štáty komisia má, má dôležitý manevrovací priestor pri hodnotení a rešpektovania všeobecných podmienok. Takže audit regularity, ktorú dvor auditorov vykonáva, nemôže ísť za hranicu, keťa. môže poskytnutá partnerovi, pretože uh, pomoc poskytnutá je zmiešaná s rozpočtovou e, pomocou príjmajúcej e, krajiny, takže, pretože e, finančné riadenie môže vykazovať chyby, ktoré by sme mohli zohľadniť v audite regularity. Takže si nie je žiadnym prekvapením, že dvor nenašiel v 20 preverených operáciách chyby, ktoré sa týkajú rozpočtovej rozpočtová rady tu druhá kapacita je príspevky komisie k projektom financovaných z viacerých e, zdrojov. ešte no, v takomto prípade Európske spoločenstvo nie je No a komisia zvažuje, že operácie e, sú regulárne pre čas, keď je e, dostatočný projekt a dostatočný počet nákladov. No a trochu zelený voči tomuto prístupu, pretože zrovna to, keď ja iní darcovia majú rovnakú logiku a rovnaké kritériá pre ich vlastné príspevky, tak by sme riskovali, že by vznikli náklady, ktoré nereagujú na kvalitu a za podmienok, ktoré sú individuálne uvolené a ďalšími darcami. Takže to je podľa nášho názoru riziko. Tie, riziko. Tieto dve oblasti sú veľmi dôležité a predstavujú 35 platieb eh, vykonaných za rok 2014 a to sú eh, v výpočte miery chybovosti, aj keď no a z tohto dôvodu si sa, ste požiadali, aby parlamenta požiadal dvor auditorov, aby v absolutóriu za rok 2013 vypočítal osobitnú mieru chybovosti pre vonkajšiu činnosť, čo sa netýka eh, rozpočtov a príspevkov eh, do rozpočtov eh, viacerých donátorov do, alebo projektov do viacerých, viacerých darcov. No a miera chybovosti a celé 7 my sme prepočítali aj mieru chybovosti z predchádzajúceho roku, pretože ale pôsobnosti a operácií nie bolo rovnaké. No a v roku 2013 to bolo 2,1% a to treba byť prepočítať na rovnakom okay, báze ako pre tento rok. No a keď vylúčime túto mieru chybovosti, tak dve operácie, dve, dva typy operácií, no, operácie týkajúce sa viacerých darcov, tak odhadujúca úroveň na tento rok je 3,7%, čiže je to zvýšené, pretože tieto operácie uvali žiadne chyby. Takže tieto čísla naznačujú rôznu situáciu, na ktorú by som chcela upozorniť. Samozrejme, my sme skúmali pôvod týchto chýb, zistili sme, že 28 z operácií, ktoré sme eh, kontrolovali, mali kvantifikovateľné chyby, to znamená chyby, kde sme mohli merať tie čiastky a ktoré prispievajú k výpočtu miery chybovosti. No a zistili sme po preverení a spolupráci s komisiou, takže 7 z týchto chyb komisia mala dostatočne množstvo informácií, aby Eh, im, ich im predišla, zistila ich a napravila, aký je pôvod týchto chýb. Nuž eh, náklady eh, zodpovedajú za 55% chýb služby, prispievajú k miere chybovosti 24% a neexistencia príslušných dokumentov 8% nuž. A na záver je taký, že vo všeobecnosti eh, náklady schválené komisiou tento rok eh, majú pomerne vysokú mieru chybovosti, eh, pretože vyššiu, alebo čisto vyššiu o 2%. No a ja by som teraz rada povedala niečo, niečo k zisteniu, ktoré sme skutočnili minulý rok a a ktorý zistil veľkú chybu na plata zálohových plateb. No, a komisia prijala a schválila zálohové platby viac ako 200 miliónov eur. No a toto bolo realizované bez existencie príslušného dokumentu, ktorý by odôvodňoval, že a dokazoval, že tento, táto platba bola skutočne aj vykonaná. No a bolo priložené k odpadovým nákladom a nie nákladom eh, vyplateným. No a tento rok hm, náš audit vestil eh, rovnakú anomáliu pre 97 miliónov eur eh, generálne riaditeľstvo napravilo tieto chyby v relatívnych číslach za rok 2000 za 2014. No a čo je ešte dôležitejšie, čo by som rada dnes zdôraznila, a rada by som poďakovala komisárovi, generálne riaditeľstvo revidovalo svojom manuáli ústup a povedal, že predfinancovanie sa bude vykonávať na základe nárokovateľných nákladov schválených. No a to je dôležitá vec umožní v podstate akceptovať, alebo na rozdiel, eh, teda bude to rozdiel o to možnosti schváľovať neodôvodniteľné eh, náklady. Takže okrem opatrení, ktoré eh, boli prijaté, tá komisia mala preukázať vôľu bojovať proti takýmto nedostatkom. No a ďakujem komisárovi a jeho službám. No a za pokračovanie nášho dialogu. Rovnako pripomínam, že v kapitole 3 výročnej správy tento rok, ktoré časti tejto kapitoly sa týkajú e, výsledkov politíka a konkrétne politík, ktoré sa zoberajú rozvojom, takže ja som na dispozícii a rada e, zodpoviem a objasním otázky v tomto smere, ktoré sa týkajú hodnotenia výkonnosti rozpočtu komisie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja, vielen Dank. Jetzt, um, muss ich hoffentlich nicht... Ďakujem veľmi pekne a ja dúfam, že uh, nemusím teraz ja určovať, že kto uh, e, sa komisárov začne. Ja dúfam, že už ste sa dohodli. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, Anila Marka, vážení členovia výboru a ostatní účastníci hm, týchto, tejto schôdze. Je to pre mňa veľká česť a radosť, že tu dnes môžem byť po ročnej prestávke som znova tu a môžeme si hm, diskutovať o v ľudskej politike a predstupovej pomoci v roku 2014. No a predtým, než sa budeme venovať štatistikám, percentuálnym sadzbám a miere chybovosti, rád by som poukázal na problematické e, veci, v ktorom, ktorých kontexte no, pracujeme. Mnohí z našich partnerov sa nachádzajú v krízach a konfliktoch no a v takomto prostredí riziko. A čo sa týka e, finančnej správy, patrí k každodennej záležitosti a Nedá sa to úplne obmedziť, aj keď sa o to každodenne snažíme. No a politická situácia sa bohužiaľ eh, medzi eh, v tom eh, časovom rámci nezlepšila o rok. Budeme hovoriť o podporných prostriedkoch v regiónoch, ktoré sú postihnuté závažnou utečeneckou krízou, nepokojmi a teroristickou hrozbou. V jednom prípade eh, v rozmeroch, ktoré Európa eh, vo svojej histórii ešte nemusela zvládať. No a v týchto súvislostiach by som eh, chcel zdôrazniť a moje presvedčenie, že podporné prostriedky v rámci európskej politiky susedstva a prestupovej pomoci, ktoré sa vydávajú, výrazne prispievajú k socioekonomickému rozvoju jednotlivých krajín, a to hlavne vtedy, keď tieto prostriedky sú spojené s politickými iniciatívami, obchodnými a ekonomickými opatreniami, zachovávajú a zlepšujú podmienky života občanov, tvárajú nové možnosti, hlavne tej mladšej generácii. No a na to, aby sme to dosiahli, e, musíme snažiť o čo najlepšie využívanie týchto prostriedkov. To znamená na jednej strane zohľadná voľbu programov a projektov, e, ktoré majú nárok na podporu, no a po druhé vedomosti, zodpovednosti, ktoré máme na zodpovedné spravovanie peňazí daňových poplatníkov. A nie len o skúmanie legálnosti a dodržiavanie predpisov našej práce. Ide aj o to dosovať konkrétne a viditeľné výsledky pre ľudí. Títo musia potom čo najviac ako výkony služby Európskej únie pre našich partnerov občanov jasne identifikovateľné. Tak nástroj predstupovej pomoci aj ako aj nástroj susedskej politiky ukazuje, aké ako úlohu má nástroj v v teda právny, právny štát, reformy verejnej správy sú základom a základnými bodmi, na ktoré sme sa sústredili v rámci európskeho nástroja súvedskej politiky, sme sa rozhodli našu pomoc obmedziť na obmedzený počet priorít. No a to nám pomôže pritom byť činný a aktívny tam, kde je to najpotrebnejšie a posilniť účinnosť našej pomoci s oboma nástrojoch my sme preukázali naše schopnosti prispôsobovať sa rýchlo krízam a meniacim alebo zmeneným situáciám. Ako konkrétne prípady by som chcel poukázať na rýchlu reakciu e, na katastrofy a záplavy e, v Bosne a v Srbsku. Ako ja by som chcel poukázať na našu angažovanosť a rôznym krízam v našom susedstve od Ukrajiny cez Blízky východ až po Severnú Afriku. Ukázali sme, že dokážeme našu pomoc eh, prispôsobiť politickým výzvam v súlade s politickými prioritami členských štátov a Európskeho parlamentu. prijali rýchle a rozhodujúce eh, rozhodné opatrenia, aby sme riešili eh, veľkú utečenskú krízu, ktoré milióny ľudí prišli od domov a mnohí z nich rôznymi cestami utekajú do Európy. Mobilizovali sme prostriedky a sústredili našu pomoc na krajiny, ktoré ju najviac potrebujú. V prípade týchto iniciatív budeme starať o to, aby boli dodržané hlavné finančné pravidlá a to v budúcnosti budeme mať ďalej môcť hodnotiť. A dovolte mi povedať pár slov k správe Európskeho dvora auditorov. Najskôr by som chcel poďakovať explicitne pani Lamárka za spravodlivú a vyváženú správu Európskeho dvora auditorov, hlavne ku kapitole o úlohe Európy v zahraničnej politike. Ja by som chcel tiež poďakovať spolupracovníkom a kolegom dvora auditorov za ich spoluprácu pri tohto ročnom hodnotení. hodnotení. Ja prikladám veľkú hodnotu tejto práci, pretože komisia musí zaistiť, aby podporné prostriedky boli čerpané v súhľade so všetkými pravidlami a by sa zaručilo čo najlepšie a najlepšie možné využitie peniaz daňových poplatníkov. Od založenia 1. januára tohto roka generálne riaditeľstvo susedstvo a rokovania predstupové rokovania alebo rokovania o rozšírení spolupracujeme so 16 krajinami susedskej politiky a 7 krajinami ktoré sú potenciálni kandidáti v rámci rozširovacieho procesu. Prostriedky, ktoré máme k dispozícii a nástroje je Európsky nástroj susedstva a Európsky nástroj predstupovej pomoci. Ja som veľmi rád, že výsledok skúšky spolahlivosti a vyhlásenia z roku 2015 regionálne riaditeľstvo je také pozitívne. Globálna miera chybovosti je nižšia ako 1%, čo sa týka preverených transakcií bývalého generálneho riaditeľstva rozšírenie e, oblasti Bosna a Srbsko, tak e, bolo identifikované len málo chýb a to potvrdzuje trend v predchádzajúcich troch rokoch, e, rokov, kedy miera chybovosti bola pod 1%, čo sa týka susedných krajín, myslím tým Tunisko, Moldavsko, Palestíno, Palestínu a Ukrajinu, tak e, transakcie vykazujú isté chyby, ale dá sa skonštatovať, e, že výsledky pre krajiny susedstva v porovnaní s rokom 2013 sa výrazne zlepšili. Miera chybovosti je nižšia ako 1%. No a toto ukazuje, že naše kontrolné mechanizmy fungujú a neustále sa zlepšujú. Oni ozrkadľujú prístup odstraňovať maximálne možné miere chyby. A tieto výsledky nebudú viesť k tomu, aby sme sa dostali do pokušenia, aby sme zaspali na Vavrínoch. Naše snahy ešte nie sú ani zďaleka na konci. My musíme ďalej dávať pozor a pracovať na tom, aby miera chybovosti ostala čo najnižšia. V našich reakciách eh, samozrejme sme zohľadnili aj eh, odporúčania Dvora auditorov z minulých dvoch rokov. Eh, Nesústredia sa len na odhalovanie chýb, ale dávajú nám aj hodnotné rady na nie miery chybovosti. Ja by som v tomto eh, tejto súvislosti rád povedal, že dvor auditorov opätovne eh, sa zaoberal témou účtovania eh, zálohových platieb alebo predfinancovania. No a keď táto téma minulý rok, keď túto témou minulý dvor auditorov zaoberal, tak za roky 2013 a 2014 týkalo platieb pomoci v roku 2014 táto situácia bola skorigovaná a s dvorom auditorov bola postupená Európskemu parlamentu a Rade v roku 2014 a 2015. auditorov korigovaný postup v tohto ročnej správe explicitne uviedol. V tohtoročnej e, správe dvor auditorov e, spomenul e, dodatočné odporúčania e, napríklad aj pre e, generálne pre e, súdskú politiku prebiehajúce preskúmanie vnútorných vodí pre túto oblasť bude zahrnutá v tomto špecifickom bode. Môžem vás ubezpečiť, že budem aj naďalej spolupracovať s dvorom auditorov v tejto otázke našim spoločným Cieľom je zabezpečiť efektívne e, využívanie a správanie e, financií, ktoré sú v našej správe. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A ďakujem aj za vašu e, ponuku prísť aj na budúci rok. Myslím, že si vás teraz tu môžeme pevne Eh, rezervovať. Eh, myslím, že sa budeme ešte vidieť pri tejto príležitosti. Pán komisár Mimica, máte slovo. Teraz vy. Ďakujem pekne, eh, pani predsednička, vážení poslanci, členovia výboru dvora auditor, mm. dvora auditorov. Ďakujem pani Lamar za jej prezentáciu eh, kapitoly 8 výročnej správy. Dnešná diskusia sa bude sústrediť na to, ako eh, komisia manažovala svoju rozvojovú pomoc eh, minulý rok. Ide o 2600 projektov v viac než 160 krajinách. Ide pritom o 7,3 miliardy eur. Počas diskusie budeme mať príležitosť venovať sa detailným aspektom E, úvodom by som chcel spomenúť určite základné a prežitové otázky. Poprvé, aktuálna e, kríza e, ukazuje, že je to zlyhanie v našej rozvojovej pomoci a potom je to dôležitá aj úloha mimovládnych aktérov a tiež aj potreba, aby sme sa sústredili na konkrétne výsledky. Aktuálna utečenská kríza prináša za sebou jednu aktuálnu otázku, eh, ktorú položili niektorí z vás tiež. Počet utečencov, eh, eh, ktorý sa teraz vyšuje, nie je dôkazom toho, že naša rozvojová spolupráca v minulosti nebola úspešná. Nebudete prekvapení, že som veľmi presvedčený, že odpovedou je jednoznačné nie musíme rozlišovať medzi migrantami a utečencami regulérna a migrácia sa e, zvyšuje, keď sa e, e, ekonomicky zlepší situácia v chudobných krajinách. A väčšina migrantov sa presúva do susedných krajín. V subsahárskej Afrike 80 migrantov sa presúva zo svojich regiónov do bohatších afrických regiónov. A teraz e, irregulárna migrácia, obzvlášť utečenci. Rozvojová pomoc e, sa, ne, sa môže venovať určitým oblad, e, oblastiam ako hlad, e, chudoba, e, porušenie ľudských e, práv, marginalizácia. by som spomenul pár z nich. Ale e, tam, kde utečenci utekajú pred konfliktmi alebo vojnami, tam je potrebná e, oveľa obsiahlejšia reakcia než rozvojová pomoc. Musíme teda ostať realisticky pri tom, čo môžeme očakávať od rozvojovej e, pomoci. V rámci tohto obmedzenia myslím, že naša rozvojová spolupráca bola veľmi úspešná e, v tom zmysle, že sa venovala aj výzvam e, spojeným s migráciou. Uvediem len pár príkladov. Napríklad e, Mozambik, krajina s nízkym príjmom v Afrike, ktorá je devastovaná, e, e, bola devastovaná konfliktom pred 30 rokmi. Dlhoročné programy na pomoc rozpočtu pomohli nastoliť stabilitu rozpočtu verejných služieb, ktoré zabezpečili lepšie fungovanie tejto krajiny, poskytuje lepšie služby, napríklad v oblasti vzdelávania, takmer eh, sa to podarilo dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie pre chlapcov aj dievčatá. Eh, ďalším príkladom je prvý drastový fond, ktorý sme vytvorili v júli 2014 eh, v Strednoafrickej republike. Len o dva mesiace neskôr mm, boli prijaté prvé akcie a koncom roku 2015 prvé konkrétne výsledky budú samozrejme preukázať, ako napríklad habilitácia tých eh, dvoch zdravotných centier a eh, nemocníc, eh, mestské infraštruktúry v Banguji a v piatých ďalších mestách 3100 pracovných miest, 62 zdravotných obvodov, a iné e, zdravotné projekty. Ďalším príkladom je Paraguaj. Tam sme podporili vládu v jej e, boji proti e, chudobe a zlepšovaní prístupu k vzdelávaniu. Čísla hovoria za seba. Mm, podpora EÚ pre príslušný program pomohol znížiť absolútnu chudobu z 18 na 10,5 za 4 roky. A Paraguaj dosiahol takmer univerzálny prístup k základnému vzdelávaniu v príbehu 6 e, rokov. Ďalší horizontálny aspekt sa týka mimovládnych organizácií e, a e, ich podpore ich práce. Spolupráca s nimi je veľmi dôležitá v našom systéme pri takisto realizovaní našich cieľov. Ehm, podporujeme organizácie na základe našich výberových eh, konaní. Ehm, niekedy eh, však naši partneri majú exkluzívnu eh, kompetenciu v určitej oblasti, napríklad v prípade kríz alebo pomoci pri humanitárnych naliehavých situáciách Treba sa však samozrejme viac eh, eh, sústrediť na výsledky. Som presvedčený, že eh, budeme schopní veľmi jasne ukázať, aké výsledky dosahujeme s našou rozvojovou pomocou. Samozrejme musíme správne vynakladať a efektívne vynakladať naše prostriedky. Ako povedala podpredsednička Georgieva, komisia pracuje na tom, aby rozpočet EÚ sa viac sústredil na výsledky a príslušné nástroje, ktoré to preukazujú. Pokiaľ ide o rozvojovú politiku, komisia eh, čoskoro eh, pripraví svoju prvotnú eh, pilotnú správu, ktorá bude súvisieť s krokmi zahajenými začiatkom tohto roka. Zatvárame sa tu kvôli výročnej správe Dvora auditorov, tam ja páni, ktorá ukazuje, že miera chybovosti pre externé kroky je pod úrovňou 3 už posledné 3 roky. Miera chybovosti pre Európsky rozvojový fond je na úrovni 3,8 Reziduál e, na e, štúdia o chybovosti, ktorú e, vykonávame v komisii každý rok, ktorá zohľadňuje aj korektívne opatrenie, ukazuje znižujúci sa trend celkovej chybovosti na úroveň 2,8 v roku 2014 Eh, chcel by som eh, poukázať na jednu oblasti. Nesúhlasíme s dvorom auditorov. Tento rok eh, dvor pred či DEVKO zaviedol druhú mieru chybovosti, pričom multidonorovské podpory vlastne vyňal. My s tým nesúhlasíme s takýmto prístupom pretože e, vlastne e, takmer polovicu e, našich zdrojov sa tak, tak takto vyčlenuje. My implementujeme našu politiku v mnohých takých krajinách vo veľmi zložitom kontexte a keď sa toto zohľadní, tak miera chybovosti naozaj sa vidná, aj keď samozrejme uznávam, že ešte stále je tam priestor na zlepšenie a služby komisie už e, pracujú na e, práve tomto cieli. Chcem e, naďalej toto zlepšovať. Analizovali sme správy dvora auditorov za posledné tri roky aj našu vlastnú reziduálnu mieru chybovosti a prišli sme k záveru, že dizajn našej kontrolnej štruktúry je správny, ale jeho určité aspekty implementácie by sa mohli zlepšiť keď e, zohľadníme požiadavku Európskeho parlamentu, za ktorú som e, naozaj vďačný, a odporúčania dvora auditorov, e, zahájil sa nový akčný plán týkať sa kontrolného prostredia. Generálny riaditeľ GDTSK ma tiež uistil, že po e, vašom odporúčaní minulý rok e, pozmení budúce e, možné výhrady na základe vykonanej analýzy. Komisia sa zabezuje naďalej zlepšovať architektúru lepšieho, efektívnejšieho manažmentu. Uvedomujeme si však zároveň, že skutočný dopad sa dá zhodnotiť až po rokoch Musíme sa prispôsobiť e, cieľom trvalej udržateľnosti a e, mať naozaj e, presnú a nákladovú efektívnu kontrolu peniazí daňových Uh, Vaše návrhy v tomto kontexte a vaše odporúčania sú veľmi vítané. Teším sa na vašu spoluprácu v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz naša pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení pani komisári, eh, členovia rady auditorov, kolegovia. Mám 10 minút a budem sa snažiť byť eh, počas nich naozaj stručné. Mám tu túto nemecko-slovinskú kontrolu, takže eh, bude sa mi to musieť podariť, ako viete. Mojím hlavným bodom je, že musíme eh, prijať konštruktívnejší prístup, eh, sústrediť sa viac na výsledkoch a výkonnosti. a Nemalo by ísť iba o mieru chybovosti. Takže ďakujem obom komisárom za to, že sa sústredili práve na výsledky vo svojich prejavoch a eh, ilustrovali to. A ďakujem vám aj za písomné odpovede. Myslím, že pri niektorých z nich budeme musieť zachádzať viac do hĺbky pretože nám ešte chýbajú niektoré detaily. E, vec, ktorú by som chcela spomenúť, i sa týka e, rámca výkonnosti ešte stále e, nie je vytvorený. Obe generálne riaditeľstva definovali vo svojich cieľoch manažmentu určité indikátory E, okolo ktorých e, sa bude točiť ich výročná správa. DG Devko vytvorila svoj vlastný rámec e, pre výsledky a mňa by naozaj zaujímal názor dvora auditorov v tejto súvislosti. Ale čo zatiaľ ešte nevieme, a naplňame to obavami, je do akej miery všeobecné ciele kľúčových indikátorov výkonnosti Eh, sú naozaj prepojené s projektami v teréne. Aby som to inak povedala, nevieme, či eh, dosiahnutie eh, projektov naozaj prispieva k dosiahnutiu všeobecných cieľov. Takže chcela by som vás poprosiť aby ste sa prišli vyjadrili k tomuto. Ďakujem, pán komisár Mimica, že ste už spomenuli Eh, jeden z dôležitých aspektov našich vonkajších vzťahov a tým je boj proti eh, chudobe. Chudobe premalovať ako nepriamy eh, dopad proti teda príchodu, nekontrolovanému príchodu utečencov do Európy. Ďakujem, že ste to spomenuli. Na čo čakáme a myslím si, že celý výbor kont na to čaká, je osobitná správa Dvora auditorov, ktorá bude veľmi dôležitá v tomto momente. Je tá, e, e sa týka výsledkov humanitárnej pomoci a druhá e, e, prostriedkov EÚ vynaložených v susedných krajinách v súvislosti s migráciou. Takže zaujímavé ma, kedy túto, tieto osobitné správy vypracujete, či ich budeme môcť Eh, zohľadiť eh, v našej správe absolutóriu. A eh, myslím, že to bol trošku rozpor. Takže neviem, či budeme môcť, kedy budeme môcť očakávať tieto správy, by ma zaujímalo. A potom ešte téma mimovládnych organizácií. Dozvedela som sa, že niektoré mimovládky môžu dostávať financovanie zo strany EÚ, ale zároveň majú e, agendu, ktorá nie je e, plne v súlade s cieľmi EÚ. Neviem, či si komisia uvedomuje takéto problémy. Ak áno, ako sa nimi e, zaoberá v prípade spolupráce s takýmito mimovládkami. Mám ešte stále čas? Ďakujem. Ďalej je tu otázka koordinácie medzi generálnymi riaditeľstvami, pretože globálna európska eh, kapitola sa týka vonkajších vzťahov, ale jednotlivé eh, služby majú odlišné ciele a manažujú rôzne nástroje, odlišné nástroje, ktoré sú zainvolované do tejto činnosti. Eh, DigiDevCon je ako servis pre nástroje zahraničnej politiky a okrem toho tu máme vysokú predstaviteľku a tiež rozpočet e, Európskeho rozvojového fondu. Takže chcela by som požiadať oboch komisárov, keďže viacero generálnych riaditeľov e, koordin, e, koordinuje um, tieto témy. Myslím, že náš aktuálny spôsob um, um, hodnotenia je správny, alebo mali by sme sa zaoberať nejakými inými možnosťami, ako by sa táto práca zorganizovala, zvýšilo by to tiež uh, výkon, výkonnosť z vášho pohľadu? A mám otázku pre komisára Hána. Mohol by sa vyjadriť špecificky k situácii v republike eh, v Moldavsku a mohla by komisia zabezpečiť, eh, eh, či sa prostriedky alokované do tejto krajiny správne vynaložili a či tam boli dosiahnuté ciele, ktoré sa tým zamýšľali. Otázka pre oboch komisárov Eh, ak máte štatistiku, eh, koľko kontraktov je eh, poskytnutých bez verejného obstarávania v naliehavých prípadoch, príjmajú sa opatrenia na zlepšenie pracovných postupov v takýchto naliehavých prípadoch. A pravdepodobne posledná otázka. Keď som bola mladá dieťa, moja babička mi hovorila, že nakoniec vždy mám nechať to najlepšie ja som si nechala možno to najhoršie, ale bolo by som také, keby sa pán komisár Mimica vyjadril e, k prípadu e, ING. My sme trošku sklamaní, že tento, e, túto tému ste nespomenuli medzi odpovediami na otázku 22, takže chcem sa spýtať, ako to vyzerá v tejto oblasti a či by ste nášmu výboru e, mohli, e, ak teraz nemôžete odpovedať, e, poskytnúť prípadne písomnú odpoveď. Boli by sme za to veľmi vďační. Toto je možno úvod a možno sa neskôr vrátim ešte s inými otázkami, ak by bol čas. Ďakujem za túto výmenu. Not want to traumatize. Máte, no, nechcela som vás traumatizovať. Prepačte, pán komisár Han, chcete opäť začať? Ne. Uh, zunächst einmal, uh, was die Zusammenarbeit zwischen den sogenannten Relex-Kommissaren und Kommissarinnen anbelangt. E, teda, e, spoluprácu, myslím, že e, funguje to čoraz lepšie. A toto je práve koncept Junckerovej komisie vytvoriť tzv. klastre podpredsedov s príslušnými komisármi, a pokiaľ ide o Relax, e, bolo to už tak v minulosti, aj teraz e, to e, funguje a takže toto zosúľadovanie je čoraz lepšie. A pokiaľ ide o vynakladanie prostriedkov, dnes sporu s kolegou Silianidesom som urobil tlačovú konferenciu o opatreniach spadajúcich do našich portfólií, pokiaľ ide o krízu v Sýrii a teda on zo strany e, ECHO musí e, pomôcť bezprostredne a potom sú tam aj možnosti pre nás e, pomáhať z dlhodobej perspektívy. A napríklad pokiaľ ide o um, tieto naliehavé intervencie a e, verejné obstarávania rád sa na túto vec bližšie pozriem, to mňa tiež zaujíma. Akurát e, chcem e, povedať úvodom že, úvodom, že tento problém je pravdepodobne preto ohraničený, že aj z týchto dôvodov veľa prostriedkov kanalizujeme cez medzinárodné organizácie, napríklad spadajúce pod OSN, ktoré e, sú e, činné v teréne v Sýrii, v Libanone, v Jordánsku aj v Turecku. A pomocou e, majú príslušné know-how a personál a na základe aj našich predpisov teda prostriedky kanalizujeme cez nich, pretože to najrychlejšie. Napriek tomu ma to tiež zaujíma, takže spoločne sa na to môžeme pozrieť a ja vám určite postupím výsledky mojej práce. Pokiaľ ide o Moldavsko, všetky platby sme e, pozastavili. To je ten príklad, kedy máte len tie najlepšie úmysly. Pred rokom boli Moldavci, tak povediať, ešte tými najvzorovejšími, najpokročilejšími a tento rok e, tam máme už 5. E, premiéra, premiérku v poradí Situácia je tu jasná. Vychádzame z e, analýzy Medzinárodného e, menového fondu. Tí nás ne, nemôžu zastúpiť, lebo to nie je vláda. Bilaterálny kredit zastavilo aj Rumunsko. Napriek tomu sme k dispozícii a vážim si, že e, členovia Európskeho parlamentu tiež sa usilujú sprostredkovať, ale takáto je situácia, ako ju momentálne vnímame. Pokiaľ ide o e, ukazovateľe výkonnosti, dva, dve poznámky. Poprvé, sme tu na začiatku, pokiaľ ide o použitie a implementáciu. A po druhé, aj tá analýza e, účtovného dvora a tak ďalej. Budeme sa snažiť tu postupovať harmonizovane zoznam indikátorov. My máme 9, devko 18. Neviem, kde je zmysel pri 9, 18 či 5. Zmysluplné je, je e, spoločný pohľad, nájsť spoločný výsledok, pretože pretože rovnaké osoby e, by mali použi- používať rovnaké schému, rovnakú schému. Pán komisár Mimica. Ďakujem za vaše komentáre a otázky. Pokiaľ ide o koordináciu vonkajších akcií, plne súhlasím s tým, čo povedal kolega Hahn. Nové pracovné metódy koordinujeme na úrovni politickej koherentnosti, ale tiež na úrovni našich programov a priamých krokov. Všeobecná reakcia Európskej únie na vonkajšie výzvy. V rozvojovej spolupráci je veľmi relevantné pre lepšiu koordináciu, stabilitu mier, tie zákroky Európskej komisie s humanitárnymi e, reakciami. Tu by sme naozaj chceli, a to je proces, v ktorom sme, chceli by sme sa vybrať na, e, smerom k európskej e, reakcie. priamým akciám k dlhodobejšiemu rozvoju a tento proces, proces dobre prebieha pokiaľ ide o mimovládky vo všeobecnosti a možné zapájanie sa do programov aktivít, ktoré idú proti základným princípom EÚ a hodnotám EÚ. Rád by som chcel zdôrazniť, že rozvojová spolupráca a projekty musia byť v súlade s pravidlami, kde základné princípy EÚ ako aj záväzky k ľudským právam a rozvoju sú zakotvené. Takže akákoľvek organizácia alebo financovanie, ktorá ide proti týmto pravidlám a princípom, nedostane vlastne projekty. Máme tu tiež kvalitatívne kontroly počas výboru a implementácie nad rámec toho všetkého projekty sú e, vlastne monitorované a vyžadujú sa finančné výkazy v pravidelných odstupoch, takže naše služby môžu zastaviť financovanie projektu vrátaním vlá, a ich implementujúcich partnerov. Ak počas toho obdobia keď je to podporované, už to nie je v súlade s našimi pravidlami a princípmi. V tejto chvíli nemám konkrétne údaje alebo e, vedomosti o projektoch e, mimovládnych, ktoré by mohli byť proti našim základným hodnotám alebo ľudským právam. Ale určite by sme mali sa postarať s našimi službami, aby tieto otázky boli ešte pozornejšie kontrolované. K ING, ak som vôbec stal s tým správnym e, interlokútorom v tejto veci, rád by som povedal, že právny štatút medzinárodnej správnej skupiny je to medzinárodná organizácia. Po februári ju vyšetroval minulý rok OLAF. DG DEVCO okamžite prijalo e, osobitné opatrenia, aby sa oni vyňali z praktík nepriamého manažmentu. Medzičasom nám OLAF predložil závery e, vyšetrovania z decembra minulého roku a tie služby vlastne posúdili správu OLAFu. A bolo tu oznámenie, že nie všetky oznámenia sa budú sledovať. Vlastne komisia si myslí, že nedostatok právnej os, e, subjektivity ING nie je opodstatnený správy ukazujú, že ING má právny rozmer podpisovať zmluvy s komisiou. Pokiaľ ide o štatút medzinárodných organizácií, nové dôkazy e, oznámili OLAFu, to bolo komisii neznáme. Ukazuje to, že pre nás musíme posilniť všeobecné posudzovanie medzinárodných postupov medzinárodných organizácií. pre ďalších partnerov pri implementácii našich projektov a preto sme tak urobili tento rok. A to by prispelo k lepšej interpretácii zo strany komisie štatútu Medzinárodnej organizácie našich partnerov. Implementačné e, postupy ING neopodstatňujú. obnovu implementačného pos, e, pros, postupu a preto e, komisia odmietla žiadosť obnoviť fondy. Dohodli sme sa však na e, úzkom monitoringu prebiehajúcich kontraktov z ING. pokiaľ ide o naliehavé situácie, krízové situácie, už som povedal na úvod, že v niektorých z týchto situácií e, nebudú vypísané súťaže. Osobitne so systémom OSN v rámci tohoto rámca s mimovládkami takisto v rámci partnerských dohôd, kde 190 takýchto partnerských dohôd, ktoré umožňujú krízové projekty alebo teda naliehavé vyčlenené prostriedky. Robíme to i s inými medzinárodnými organizáciami ale hlavne v partnerstve s organizáciami ako je Červený kríž a podobne. Malo by sa nám teda podariť e, povedať vám viac podrobností písomne, keď tu bude takýto proces pri pridelovaní našich projektov. Píper, pán Píper je ďalší rečník na e, zozname rečníkov. Mám najprv otázku pani predsednička na, na pána komisára Hána. Ty si ma ke, e, svojho e, času označil e, veľmi nemilo za tyrana tohto výboru E, chcem trošku e, pozostať pri tomto obraze a položiť e, otázku, ktorá sa týka predstupovej pomoci práve pokiaľ ide odhad komisie, čo kandidátska krajina Turecko robí s kandidátskymi peniazmi. Bol som pre túto oblasť spravodajcom a tu som sa odvolával na auditorskú správu Dvora auditorov, že e, e, práve agrárne projekty sa e, toho, tých sa to netýka. Práve pre utečence aj pre vstupovú pomoc je to téma. Ako vyzerá teraz odhad použitia týchto prostriedkov? A potom E, otázka komisára, na komisára Milicu. Nie, nie je celkom jasné, vy ste kritizovali, že u vás e, chybovosť zrástla, pretože účtovný dvor má rôzne metódy. Že preveroval dve e, veci, ktoré tak automaticky nesúvisia a vtedy narastla táto chybovosť tu by som chcel e, sa zastať účtovného dvora, pretože vždy, keď e, diferencujú, tak e, smerujú k podstatám. Práve vo vašich oblastiach nemo- treba podstatne diferencovať, aby sme sa chybám vyhli a preto je to zmysluplný, to zmysluplný prístup. Aj tak je tu ešte otázka. Prečo to vzrastlo na 2,8%? To ste nám nevysvetlili bez toho, že by ste použili iný argument ako štatistický efekt. Kde je to obsahovo? Aké obsahové dôvody máme na zvýšenie tejto chybovosti? A potom je jedna politická veľmi otázka. Vy, pán komisár, ste prehľad o tom, čo sa deje v afrických krajinách na, na, na škrtli. Európa uvoľnila mnohé prostriedky, aby sa týmto krajinám pomohlo my teraz e, dôverujeme mimo vládkam. Nemyslíte si, že by bolo na čase u takejto zrastušej odpovednosti kontrolovať aj mimovládky, pretože tu tiež nie je všetko 100%. Nemyslíte si, že by nemali zobrať európsky úradníci viac zodpovedností v Nemecku, v Rakúsku sa hovorí, že my ako Európania bojujeme proti príčinám e, e, utečeneckej e, krízy práve činnosťou v týchto afrických krajinách, keď sa investuje do infraštruktúry a keď sa snažíme tieto krajiny stabilizovať, aby ľudia nemali dôvod utekať. Vy ale teraz ste popísali veľmi dlho trvácný scenár kedy sa budú môcť použiť peniaze, aby naozaj vyrážalo do Európy menej týchto utečencov. Nie je tomu tak, že tie očakávania, ktoré majú členské krajiny, e, či nie sú pri vysoké, môžeme si dovoliť to s tými peniazmi, ktoré Európska únia má? Možno, že je tu málo prostriedkov. Tu by ma zaujímalo totiž teda váš, váš názor na vec. Kolegyňa Ajala je ďalšia rečnička. Gracias, eh, señora presidenta. Ďakujem. Chcem poďakovať pani predsednička eh, pani predsednička eh, našim komisárom, zastupcom dvora auditorov za ich informácie. V prvom rade by som sa rada obrátila na pani Lamark. Beriem do úvahy názor Eh, na dvora. Chcela by som lepšie pochopiť, prečo ste vypustili tieto dva piliere, ak ich tak môžem nazvať, dva piliere rozpočtu, tej rozpočtovej pomoci. A tie fondy, ktoré sa týkajú niektor- niekoľkých inštitúcií. My sme historicky vždy na tom pracovali a vieme, že je to veľká výzva práve tu zisťovať, ako to účtovnícky vyzerá. Ja som pochopila celkom to, čo hovoríte, že tu sú tie tendencie všetko zjednodušovať. My sme to aplikovali i v iných oblastiach na základe odporúčení e, účtovného dvora. Chceli som pochopiť, prečo dávate bokom tú rozpočtovú pomoc a potom tie projekty, kde je niekoľko darcov, pretože vy to vylúčujete z toho zápočtu chybovosti. Ja som nepochopila prečo. Druhá otázka ďalej. Tiež by som chcela pochopiť následovné. My všetci tu hovoríme o tom, že naše rozpočty sa musia opierať o výsledky a výkonnosť. Mám však taký dojem, že často je to také zmetené. Pani Georgieva predloží nejaký projekt, rozpočet a vieme, že je to projekt, kde boli problémy ho vôbec realizovať. A bolo treba sa dohodnúť na ukazateľoch, ako merať výsledky tých projektov a tie je treba poznať v okamžiku, keď sa na nich vytvára rozpočet, pretože my tu vymýšľame rôzne ukazovatele, potom ďalšie. A to nie je potom správne. Ako môžeme v médiách odôvodniť, prečo ten či onen projekt, prečo ten či onen nástroj. Tu si myslím, že by mala existovať určitá prevencia, je pravdou. Že ob Obaja komisári pracujú s určitými ukazovateľmi. Mali sme tu prezentáciu pani Greslek, bolo to na základe správy jedného z vyslancov a tu sa hovorilo o, ukazovateľoch. My však používame ale ukazovateľ si myslím ktoré nevychádzajú z dobrých skúseností, z dobrých e, praktík a my berieme ukazovateľov a berieme ich ako jediné merítko. Vy hovoríte o tých výkonnostných, ktoré používajú i veľvyslanci svojich manažerských správ a manažerské správy to nie sú správy kontrolné. A ja sa preto pýtam, ako vidíte tú aproximáciu týchto ukazovateľov Myslíte si, že tie e, ukazovatele, ktoré používame, sa budú používať aj do budúcna? Že budeme projekty merať výkonnosťou? Ja si myslím, že tu len tak chodíme e, do okola a nikam to nevedie. Teda chcela by som vedieť, ako je to s tými ukazovateľmi. A tiež potom, akú hodnotu pre vás majú vlastne tie správy tých vyslancov. Mala som z toho taký zmiešaný pocit ako by sme pre jednu vec používali správy, ktoré sú určené niečomu inému. A my ich budeme používať na čo? A, B a C, takže na čo? My to budeme používať prvé, po druhé, po tretie je potrebné, aby to boli správy, ktoré sa budú používať na určité veci a to zodpovedne. No a ďalej, ja poznám sever Afriky, Tunis, všetci vieme, aký je v Tunisku, No, sme sa s vyslancami z Tunisu, z Líbie, Egypta, Alžírska a vypočuli sme si všeobecnú stiažnosť týchto vyslancov, totiž je prostriedky fondy, ktoré sú súčasťou našej spolupráce s týmito krajinami Magrebu, tak tieto, tie fondy tam nejdú včas. Istá časť sa vyplatí a väčšia časť nie. Na takéto situácii Tunis, Tunisko, to tým bola otázka výkladná skriňa demokracie v islamskej krajine. No a keď Turecko prišlo túto dôveru, tak je zlé, že tieto prostriedky idú s takým meškaním. Ja sa pýtam, prečo? Ja sa pýtam, prečo? Platí to pre celý sever. Hovorili sme aj s alžírským vyslancom. A teraz hovoríme, že Turecku dáme 3 miliardy zrazu hneď teraz a bez toho, aby sme predtým vôbec splnili záväzky, ktoré sme mali či ostatným krajinám severu Afriky, ktoré tiež odvádzajú svoju prácu a tiež sa snažia o rozvoj, tiež sa starajú o utečencov a ich práca nebude z našej strany uznaná, to by ma zaujímalo. Ešte čo sa týka spolupráce s obchodnými, vieme, že to sú isté obchodné opatrenia, Palestíny, a, že sú isté osady, ktoré sú nezákonné. A mňa by zaujímalo, ako je to s našou spoluprácou, našou politikou spolupráce. A tá naša politika spolupráce koordinuje sa aj s našimi opatreniami obchodnými, pretože to má samozrejme konkrétny dopad v teréne na no ďalej. Je to Moldavské, už sme hovorili. To ma mňa by zaujímalo, akým spôsobom, alebo ešte aj k tomu harmonogramu, to je krajina, ktorá je pod veľkým tlakom, mňa by zaujímalo, je tu istý tieň nad tým využitím prostriedkov, čiže mňa by zaujímalo, ako je to s Moldavskom a ďalej tá hodnotiaca tabulka. posledný štvrť rok 2015, v podstate to už eh, no tam sa pracuje. Mňa by zaujímalo, ak to pôjde ďalej s tou hodnotiacou tabulkou. Ďakujem pekne, predsednička. A jednu pripomienku výsledkom posledného samitu Tento, táto pripomienka pani Aja Alexander je veľmi zaujímavá. Poprvé by som rád poďakoval pani Lamark a jej týmu za veľmi zaujímavý úvod, aj dôležitý úvod v našej debate. Ďakujem našim hostiomovom komisárom Mám jednu otázku pre komisára Mimicu. Ďakujem vám za odpoveď na náš dotazník. A mňa by zaujímalo pár dodatočných informácií o finančných prostriedkoch pre mimovládne organizácie, kontrola, monitoring, Európskej komisie po otázkach pani Dlabajovej a pána Pípera tiež. Čo špecifické Európska komisia robí kontrolu implementácie a distribúcie týchto fondov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ja by som sa niečo rada spýtala. Bolo by veľmi pekné Keby sme dostali vaše úvodné slova aj mailom, musím povedať, že ja mne chýbala v prejavoch vás, vás oboch, vás oboch osobná vypoveď o tom, či ste spo, spokojní, či ste spokojní, čo sa stalo vo vašich portfóliách v roku 2014. No to by som prosila ako prvé. Ale by som sa pána komisára Hána rada spýtala. Minulý rok sme mali malú konfrontáciu a to, o čom hovorila pani Lamárka, a porušenie rozpočtového poriadku. A vtedy zaznel slúb, že to skončí. Nuša. A v čom bol ten problém? Pani Lamárka povedala, že platby bez účtov a dokladov. Nuša, čili sme, že to bude zastavené, ale vidíme, že opätovne to je príklad, e, že opäť to je realita a parlament v máji o tom hovoril, my sme už v januári o tom hovorili, takže ja som očakávala, že keď bude jasné, že to nejde, že to hneď zastaví. Takže prečo to trvalo tak dlho? Ja musím povedať, že mňa to je nepripustné, že sa nemôžeme súdiť na to, že veci ktoré, ste, ktoré majú byť odstavené, budú odstavené a zastavené. A ja chcem spýtať, aké veci ste naš, našli, akým dátumom, či po máji 2014 prebehli ešte platby v systéme bez, bez dokladov. To je prvá otázka, pán komisár Hahn. A druhé, vy ste boli komisár pre regionálne vzťahy a poznáte členské štáty a aj trápenie okolitých štátov. No a Bosna a Srbsko, miera chybovosti pod 1%, čo sa darí týmto krajinám, čo sa nedarí členským štátom, alebo inak, inak máme zlé členské štáty, alebo nesprávne, možno sa spomeniete na všu vetu, ktorú ste povedali, že ste sa hovorili o tom trápení s členskými štátmi. No a pán Hán, včera som si dovolila správy o dnešnej správnej rady a, a pozrieť na DG Devko. No a keď som si prečítal tieto a, správy, tak a, generálne ďalstvo NIR to zatiaľ nevyužíva. No ja by som vás chcela požiadať, aby ste tento dôležitý riadiaci nástroj použili výkony týchto delegácií nemôžeme doteraz kontrolovať, kvôli tomu, že indikátory sa využívajú len čiastočne, ale sú dôležité na to, aby sme vôbec vedeli, čo treba kontrolovať ako vyslanectvo EÚ bez indikátorov, kolegyňa, ale to nejde. A keď nemáme ko indikátory, a tak vyslanec ani nevie, čo má robiť. Môže hm, povedať, dobre, vynaložil som peniaze, to už je indikátor, takže bolo by dôležité, aby aj vyslanci na generálnom riaditeľstve NIR vedeli, čo treba robiť. No, bolo by dobré, aby tento systém prezala aj DG NIR a potom ešte jedna otázka na komisára Mimicu. Ja som nepochopila všetko, čo sa týka IMG, ale myslím, že e, komisia či ide opačným smerom, takže ja sa to je otázka dôveryhodnosti, prečo táto úloha spätne je o to, že kde, bývali, kde sú bývali zamestnanci komisie, že tí vždy vyhrajú. Mňa skutočne znepokojuje to, ako správa OLAF eh, bola utlačená do za úzadia a akom rozsahu eh, táto otázka eh, kladúcich doku- dokumentov a právna správnosť ich vôbec nezahráva úlohu. No tak som to pochopila. A myslím, že bolo dôležité, aby ste otázku 22 zodpovedali s prístupom v zabezpečenej miestnosti. A ja myslím, že mne je to ľúto a musím povedať, že ja z toho nemám veľmi dobrý e, dojem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Šmit je ešte na zozname. A potom ešte EDF, to bude osobitne, áno, ďakujem pekne. Ja samozrejme mám e, pár otázok o EDF, ale keď som si vypočula, e, čo to zaznelo, tak sa chcem spýtať, množstvo sa už povedala o úlohách, ktoré má a cieľoch, ktoré má EÚ, komisia, spolupráca, koordinácia, cieľe rady. Čiže hovorila, že rôzne rôzne oddelenia majú ťahať za jeden povraz. No a mám otázku je teraz z hľadiska situácie, ktorú, ktorá je v Európe, utečenci, existujú nejaké nové ciele, iné ciele, ktoré, ktoré konečne budeme postupovať spoločne a ktoré a ako sa prejavia na tom, čo sa doteraz urobilo. Ďakujem pekne, kolega Ali. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, ďakujeme Eh, pekne pani Lemárke. Ja by som chcel poďakovať za vaše slova, ktoré boli úplne vyčerpávajúce vrátane eh, správy dvora auditorov. Najskôr by som chcel poďakovať eh, komisárom za ich koordinovaný prístup. Gora, zahraničná služba Európskej únie v oblasti medzinárodnej spolupráce a informácie politike susedstva. Chcel by som eh, poďakovať komisárovi Hánovi za jeho pozitívnu úlohu v procese rozširovania únie a prípravy a eh, krajín a pomoc krajinám vstúpiť do EÚ. Hm, nedávno komisár Hán predložil nový balíček napriek komplexnému medzinárodnému kontextu, v ktorom komisia pracuje, bol predložený a existuje. Ja mám pár otázok, ktoré sa týkajú nového prístupu, ktorý ohlásila pani Kristalina Georgieva v súvislosti s výsledkami a tvorbou rozpočtu orientovanou na výsledky Takže treba vnímať európske fondy v tomto kontexte, ako meria, ako sa bude merať pokrok jednotlivých krajín na ceste členstvu v EÚ. Vieme, že otváranie a zatváranie, uzatváranie kapitol je tradičný prístup, ale vieme, že proces má politickú dimenziu. A čo si myslíte o zavedení množiny indikátorov, na ktorých základe by sa vykonával audit krajín, ich pokrok, ktorý by nám umožnil porovnať pokrok krajín. A keď hovorím o indikátoroch, tak musím povedať, že potrebujeme niečo, čo je udržateľné, solídne a reflektuje to, čo dosiahli jednotlivé krajiny o svojom pokroku ceste k členstvu. Nechcem zachádzať do detailov. Viem, že je to dlhodobý proces. Vždy, keď sa objavia nejaké konflikty a komplikácie, a kontroly európskej inštitúcie musia byť ešte lepšie a prísnejšie. O tom sa už tu hovorilo, takže teraz prestanem. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel požiadať a dvora auditora, aby Zodpovedal na otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. No, čo sa týka najskôr otázky miery chybovosti a našich výpočtov, tak by som chcela stručne pripomenúť, že táto metodológia vyplýva z povinností, ktoré vyplývajú z mluv, ktoré vyžadujú, aby dvor auditorov predložil predložil správu a preveril regularitu opera, operácií, ktoré operácií s finančnými prostriedkami. No a, naraz musíme vykonať finančný audit, certifikátu a audit regularity. To znamená, že miera chybovosti vyplýva z operácií, ktoré sme kvalifikovali ako neregulárne, ktoré sme mohli kvantifikovať a preverili v konkrétnom momente vo vzťahu k účtom. No a, a nemôže byť spätne korigované komisiou v niektorých prípadoch. No a komisia, musím povedať, že aká ideme do konca trvania, tak máme čas na odstránenie chyb. Takže my skúmame, skúmame e, chyby v danom kontexte a v danom momente. A preto tá naša miera chybovosti je rozdielna od reziduálnej miery chybovosti, ktoré vypočíta, e, vypočítava generálne riaditeľstvo DEVCO, pretože máme inú metodológiu aj každá z našich mier chybovosti je vypočítaná iným spôsobom v súlade s metodológiou každého z nás. No a Bevko čaká vždy na ukončenie operácií, čo my nemôžeme robiť, pretože e, my to vykonávame v rámci špeciálneho opatrenia. No a e, výpočty DEFKA reziduálnej zbytkovej miery chybovosti, ktorá, to znamená miera chybovosti, ktorá zostáva po vykonaní všetkých kontrol a legitimne sa vykonajú, je nižšia ako tá naša, pretože e, riaditeľstvo počká do ukončenia operácií, až potom počíta mieru chybovosti. Takže táto miera chybovosti treba pripomenúť, že spojená sa kvantifikáciou, vyčíslením e, chybovosti, operáciami, eh, oprávnenosťou, vaním finančných eh, alebo teda verejných eh, financí. No a preto minulý rok my sme kvantifikovali chyby, ktoré sa týkali platieb Turecku, pretože boli napravené. Komisia na prefinancovanie a akceptovala ich na základe predfinancovania. Takže je tu porušenie finančného nariadenia, ale tiež opatrnosti. Takže komisia mala časť korigovať tieto chyby, ale pre účty, ktoré sme my preverili v tom momente, v momente skúšky, tak skutočne tam bola chyba a riziko. No a my sme skonštatovali eh, rovnaké eh, chyby aj na nasledujúcom roku, eh, maj 2014, pred majom 2014. Takže to operácie, ktoré predstavujú riziko, ale ktoré strane komisie môžu byť skorigované, ak si uvedomia, ak zistia tento problém, No a riaditeľstvo, že je dôležité, aby a, a pravidla komisie boli v súlade s finančným nariadením, aby sa chyby neopakovali. Takže túto mieru, mieru chybovosti treba vnímať v súvislosti s preverením v momente, v momente, keď boli vykonané tie operácie, takže to vyčíslenie, ktoré súvisí s metodológiou zvyčajného auditu a treba to tiež vnímať ako indikátora eh, nedostatočnej, nedostatkov systému kontroly. že odporúčania pre komisiu a tak odpovede, reakcie sú väčšinou pozitívne, pretože my signalizujeme nedostatky a sledujeme rovnaké e, cieľa ako komisia a to znamená, že vykonávať všetko v rámci upozorňujeme na neregulárnosti. No, čo sa týka výkonnosti, tak e, môžeme Takže operácie budú účinné, ktoré by boli vykonávané v sú, súlade s pravidlami. No a zdôrazňuje výkonnosť, no a my nechcem robiť len našej výročnej správe, ale aj v osobitnej správe. Ja som nezodpovedala na otázku pani Ailey Sender o tých dvoch mier chybovosti počtu a projektov prispievajú viacerí darcovia. Všem preverujeme nelegálnosť operácií vzhľadom na aplikovateľné pravidlá. Miera je legitímna. Nuša v takýchto prípadoch nemôžeme overiť, eh, či sú tam nedostatky, pretože rozpočtovú pomoc komisia mm, poskytne pomoc eh, krajine príjemcov pri splnení kritérií. Nerobí to náhodne samozrejme, no ale tieto kritéria eh, nezodpovedajú, nedajú sa preveriť, tak ako sa preverujú pravidla ehm, udržiavanie, eh, respektovanie trhu a tak ďalej. Takže nie je to, toto hľadisko pre nás, no a text treba aplikovať a pravidlá tiež, no a vieme v niektorých krajinách všetky eh, kritéria nie sú úplne jednotné. Musíme s ktoré sú v rozvoji a ktoré potrebujú zvýšiť správu a riadenie. Takže ako metodológii našej výročnej správy my nemôžeme kvalifikovať nedostatky tejto pomoci, len, nie, len tie, ktoré boli, ktoré previedla, tie časky, ktoré previedla komisia. No a je dôležité, aby sme mohli preveriť čo bolo uplatené, čo nie, ale v našej kompetencii môžeme preveriť rozpočtovú pomoc a to aj robíme, pretože dvor už preveruje rozpočtovú pomoc, všeobecnú alebo špecifickú. Sme preverili správy o výkonnosti, sú kritéria, ktoré boli prijaté v tomto momente hodnotíme. Takže technicky nie sú tam by nedostatky, pretože nie sú pravidlá ako rešpektovanie verejného trhu alebo platba DPH alebo nie, tak ako v prípade iných operácií. Je to rovnaká vec pre pomoc z viac, od viacerých tarcov. V tomto prípade komisia nesie svoj príspevok cez to OSN, ale zjednocuje viacero eh, darcov. No a často intervenuje v spolupráci s ostatnými. Takže v tomto prípade nie sme v rámci špecifických eh, výdavkov no a môžeme skúmať ich eh, odôvodnenosť, legitimitu Takže technicky nemôžeme nájsť chyby len v prípade špecifického auditu pre tieto operácie a v našej práci ich už preverili, takže technicky veckrát sme zopakovali, že tieto operácie nemôžu vstúpiť do našej metodológie vyčísliteľných chýb a preto sme vypočuli eh, jedno z parlamentu, počítať mieru chybovosti. No a nemáme nástroje, my sme vyrábali umelú mieru chybovosti, to, ale môžeme, na to, aby sme zhodnotili presne rizika a mieru chybovosti, tak eh, musia to môže skorigovať eh, s ohľadom na že výročnú správno A táto miera chybovosti je indikátorom proporcií operácie, ktoré sú zapísané na účet, ktoré v momente preverenia vykazujú chyby, znalosťom pravidel alebo problémy, takže je to taká momentka v tom momente, a čo sa týka výkonnosti, Ide o to rozvinúť tieto výkonnostné analýzy, vrátane výročnej správy, pretože ako viete, e, vždy jedna kapitola je venovaná venovanej pridanej hodnote. A je to práca, ktorú robíme pravidelne v rámci našich osobitných správ, pretože v tomto prípade my máme e, možnosť ku konkrétnej krajine či operácii vyvinúť prístup e, účinnostný. Mne neprináleží dávať e, e, názor na časti, ktoré má riešiť komisia, ale podľa mňa mnoho našich osobitných správ sa tomu venovalo. Hovorili sme to i vo výročnej správe nástroje sledovania výkonnosti Ešte ste neodpovedali na otázku spravodajkyne k osobitným správam, k migrácii, k utečencom a čas nás e, tlačí. Hovorili ste o dvoch správach. Jedna, ktorá hovorí o rizikách spojených s e, budúceho posudzovania komisie, takže to sa môže veľmi rýchlo prezentovať médiám a vašemu výboru. To bolo prijaté. Je tu signál, že tento prístup e, výkonnosti môže byť, by sa dal zlepšiť. Máme to v osobitnej správe a správa k migrácii sa týka e, externých e, častí zásahov komisie, pokiaľ ide o migráciu, hoci aj kontext je veľmi delikátny. Táto správa e, zavdala e, k rozporom medzi komisiou zložitú argumentáciu. Momentálne je na súde pre druhé čítanie, ktorý sa ktoré sa odohrá 10. decembra. Rozhodnutie sa príjme budúci týždeň do druhého čítania. Už sme k tomu našli prvé čítanie. Je teda pravda, ten, ktorý je auditovaný, rozhoduje to, to čo bude robiť auditor. Slovo má pán komisár Hahn. Ďakujem. Um, ako sa pripravil, by som chcel iba povedať, že očividne sa nám vždy podarí urobiť e, Eh, nemožné možným. No ale vážne, k otázke Turecka musíme naozaj rozlišovať medzi eh, pomocou eh, vychádzal s utečenskou krízou a pomocou predstupovou E, prestupový balíček je e, pevný na roky 2014 až 2020. 4 až 4,5 miliardy eur je tam. A úloha týchto prostriedkov, ako aj pre ostatné kanadské krajiny, jednoducho je pomocou cieľených investícií v oblasti verejnej správy, ale aj infraštruktúry, Mm, pôsobiť a e, teda krajinu približovať európskym štandardom. Týmto sa pre každú krajinu vytvára program e, s väčšinou trojročnom základe. Teda nejako v prípade štrukturálnych fondov na 7 rokov, ale na 3 roky. A pre jednotlivé e, krajiny máme aj odlišné ťažiska podľa toho, kde teraz z perspektívy možného eh, člena vidíme deficity a tam v tejto oblasti začneme pôsobiť eh, sa našimi prostriedkami. Eh, takže pre toto finančné obdobie tu nie sú žiadne zmeny. Pre Turecko bolo to indikatívne stanovené na začiatku finančného obdobia a tento rozpočet tu vlastne e, e, pevne e, stojí v tejto oblasti. Inak samozrejme to vyzerá, keď uvažujeme, ako reagovať na utečenskú krízu a práve o tomto sa diskutovalo v nedelu že treba tu doplniť prostriedky z rozpočtu možno pomocou rozličných eh, prostriedkov zo strany členských štátov. Inak nebude eh, možné eh, vyriešiť tieto, túto dodatočnú finančnú potrebu, ktorá nebola predvydateľná. Mimochodom je mi dôležité, aby sme rozlišovali medzi utečencami a migrantami utečenci, e, ide tu teda o politických utečencov a migranti majú e, hospodárske zámery, e, s ktorými prichádzajú, chcú zlepšiť svoju hospodárskú situáciu. A napokon k Tunisku. Na začiatku roka došlo k oneskoreniu platieb zlúčením riaditeľstva e, pre susedstvo s generálnym riaditeľstvom e, pre rozširovanie na e, generálne riaditeľstvo nie, to je pravdou, ale dôležité je, že ja chápem, že niektoré krajiny majú pocit, že dostávajú im svoje peniaze neskôr, ale je to preto, že sa to musí skontrolovať, či tieto platby sú oprávnené. A my tu máme monitorovacie výbory a tak ďalej, ktoré sa stretávajú raz až dva krát ročne, pozrú sa na tieto veci a tam máme teda naše postupy, ktoré sú s nimi v súlade a podľa toho dochádza k platbám. To je aj v súlade s požiadavkami výboru na kontrolu rozpočtu. Pokiaľ ide o Moldavsko, tam nie sú žiadne deadliny. Pokiaľ nebudú schopní eh, dopracovať sa k nejakému politickému rozhodnutiu, ktoré by nám umožnilo s nimi spolupracovať, tak eh, nemôžeme platiť. Eh, samozrejme, raz riskujú, že prídu o prostriedky, keď sa skončí rok, ale nemôžeme e, na nich vytvárať e, tlak s niečím. Rád by som e, trošku na nich zatlačil, aby sa naspäť dostali do normálnej politickej skutočnosti. Čo spomenula pani predsedníčka, veci začiatkom roka sa stali také násilnejšie Chcem e, začať tým, že 28. mája vstúpili do platnosti nové e, pravidla po 28. máji 2014 by nemalo dochádzať k platbám bez e, konkrétnych podkladov. Vychádzam z toho, že tomu tak aj je. Viackrát som bol v tomto zmysle ubezpečený a e, neviem ani o ničom protichodnom. Skutočnosť, že v kandidátskych e, krajinách e, je miera chybovosti nižšia než v niektorých z našich členských štátov, Už ak sa nič závažného nezmenilo v mojej predchádzajúcej téme, vychádzam z toho, že nie, tak máme najvyššie miery chybovosti práve v členských štátoch ani nie tak v tých novších členských štátoch, pretože tie presne vedia, na čo sa e, presne zameriavame a e, skôr staršie členské štáty aj e, vďaka už tým štruktúram, ako napríklad v Španielsku, kde bolo veľmi veľa intermediárov, je tam vysoká miera chybovosti úprimne povedané medzi niektorými novými členskými štátmi a niektorými členskými štátmi a niektorými e, kandidátskymi krajinami, tam e, by som nerobila až také veľké rozdiely v kvalite správy. No ale máme, ale pracujeme e, s kandidátskymi krajinami a preto vždy hovorím o tom, že nejde o rokovania, ale ide naozaj o proces prípadania týchto krajín k európskym e, štandardom a e, jeden z bodov, ktoré s tým súvislia, urobiť ich administratívu e, takou, aby mohla pracovať s európskymi podpornými financiami a ešte ako komisár pre regionálne otázky som sa staral o to, aby, tak povediať, E, príslušnosti boli e, prevedené na generálne riaditeľstvo NIR, lebo sme boli presvedčení o tom, že v priamom manažmente e, by to mali robiť najprv naši ľudia a až potom následne by sa malo dôjsť teda k manažmentu, kde už budeme sa môcť spolahnuť na to, že E, druhá strana bude schopná e, s tým nárábať. A to sa deje väčšinou až tesne pred e, vstúpením do EÚ. A preto to potom súvisí aj s nižšou mierou chybovosti neskôr. A pokiaľ ide o tieto indikátory, to ste naozaj povedali správne. My sme si predsa vzali, že to zharmonizujeme s DEVKom. Chceme sa dopracovať eh, k eh, takým štandardom, aby aj naši miesta, aby naši ľudia v teréne neboli zmetení. Ja si myslím, že naši veľvyslanci eh, sú aktívni aj bez indikátorov, ale samozrejme treba konať aj na základe konkrétnych cieľov a potom jedna zásadná e, poznámka nakoniec. Pred dvoma týždňami sme e, prezentovali našu politiku susedstva a všeobecné moto pre budúce roky pravdepodobne neprekvapí stabilizácia nášho susedstva. A e, v tejto súvislosti sú tri veľké ciele mier, stabilita a zvyšovanie blahobytu. A tu sme pri veľmi ťažkom bode, ako to chcete e, kvantifikovať. Ako e, kvantifikujete mier? V našom e, chápaní, alebo napríklad na východnej Ukrajine, to znamená, keď sa tam dva týždne nestriela. Takže čo je to mier? A ešte ťažšie zhodnotíte, čo je to stabilita. O tom má každý z nás pravdepodobne inakšiu predstavu a prosperita je tiež niečo, čo e, silne podlieha e, interpretáciám. Ja to hovorím preto, že e, samozrejme, keď sa ma spýtate, aké sú naše ciele, môžem vám povedať, že na nich pracujeme, ale je tu e, ťažké aj e, teda ako nasadíte prostriedky a ako sa e, zhodnúť na úspechu s ministrom financií. Keď diskutujeme o reforme verejnej správy, môžeme veľmi dobre spolupracovať. Funguje to dobre a zrazu sa vymení minister financií a na to nemáme žiaden vplyv. A veci sa zmenia. Napriek tomu som toho názoru, že často tieto prostriedky sa dobre vynakladajú niekedy napriek tomu zažijeme e, nejaké kroky vzad. Rád by som s vami e, e, diskutoval mimo teda absolutória o našej politike, o našich výzvach, o ťažkostiach, ktorým čelíme, ale pre, pretože e, sa sústredíme čoraz viac na, audi, na číselné audity, preto je dôležité, aby výbor pre kontrolu rozpočtu lepšie rozumel našej politike, pretože úprimne povedané e, na výbore AFED sa ma ešte nikto nepýtal, či pozastavíme platby e, Moldavsku. Um, ale sú tu od, veľmi odlišné pozície v parlamente, čo je uh, v poriadku. Ale ide mi o to, aby aj výbor pre kontrolu rozpočtu rozumel aj výboru pre zahraničnú politiku. Rozumel tomu, ako e, našu politiku tvoríme a, e, z, e, pos, a že, že sú tu obmedzenia, keď sa na všetko pozrieme iba z pohľadu kvantifikovateľnosti. Ja ďakujem vám. Som E, naozaj si istá, že vytvoríte aj indikátory pre e, prosperitu, stabilitu a e, mier. Pán komisár Mimica, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť prejsť tými otázkami, ktoré sú pred nami. K tej miere chybovosti a otázke, prečo sa e, zvyšil na 3,8 tento rok. E, Zoberáme sa viacerými mierami chybovosti. Jedna je tá e, regulárna alebo najpravdepodobnejšia, tá druhá E, sa e, týka miery chybovosti e, s vyňatím rozpočtovej podpory a multidonorového financovania. Potom je tam ešte tretia, takže bol by som v pohode, keby každý tu chápal, čo každá miera chybovosti skutočne znamená a do akej miery ju môžeme vnímať ako meranie e, postupu mm, alebo negatív a krokov vzad v mechanizmoch alebo, v mechanizmoch alebo v implementácii našich projektov. Takže miera e, chybovosti sa vlastne nezvýšila, by sa nezvýšila keby sme si zobrali rovnakú vzorku. Takže porovnanie každý rok by mal naozaj vychádzať z rovnakej e, línie alebo z rovnakej metodiky a z rovnakej vzorky. A to ma privádza, pani predsedníčka, k otázke či ja, alebo či my ako komisári e, e, osobne sme spokojní e, s celkovým postupom alebo výkonom, výkonnosťou našich politík. V tomto štádiu by som nemohol byť spokojný s celkovou politikou implementácie, pokiaľ, sú tu, pokiaľ je tu miera chybovosti spojené s akoukoľvek metodikou. Toto neznamená, ja, som, ja si uvedomujem, že e, e, je, bolo by ťažké dostať sa na chybovosť 0% e, pri rozvojových programoch, ale znížiť aktuálnu mieru chybovosti, to je potrebné. Týmto by sme mohli merať e, úspech našich kontrolných mechanizmov, nášho e, auditu a príslušných odporúčaní parlamentu, vášho výboru. Možno e, by sme sa mohli dostať na 0,0, ak by sme sa okamžite e, rozhodli ísť do e, e, podpory rozpočtu a nie do konkrétnych programov. A vtedy by rozvojová politika mohla stať prvou oblasťou, prvým okruhom, ktorý by sa dopracoval k miere chybovosti 0%, ale mm, takto by som nerád videl sa veci vyvíjať. Takže naozaj by som chcel eh, všetkých vyzvať, aby sme spolupracovali a diskutovali o tom, do akej miery každá miera eh, chybovosti eh, sa môže vziať ako meritko pre naše kontrolné mechanizmy aj výkonnosť a výsledky. Takže toľko e, teda k uznaniu tých rôznych e, mier chybovostí treba rozlišovať. To je naozaj veľmi dôležité aj pre naše budúce kroky. E, k migrácii utečencom a otázke, či by sme mohli prispieť ke zniženiu migračného e, tlaku. Povedal by som, že migrácia aj irregulárni migranti prichádzajúci do Európy, e, že sa nezvýšil dramatických počet pokryjú tých, ktorí prichádzajú do Európy. Keď to porovnáme s poslednými rokmi, to, čo predstavuje tú skutočnú krízu, Momentálne to sú utečenci, nie migranti. A utečenci tento tlak môžeme znížiť za pomoci opatrení rozvojovej politiky. Nemôžeme to vyriešiť iba za pomoci týchto nástrojov. Ide tam naozaj o politické, eh, politickú zaangažovanosť aj Európskej eh, únie, členských štátov. Ide aj o ESVČ, o nájdenie politického riešenia pre konflikty, ktoré sú e, naozaj pôvodcami e, tohto e, toku utečencov. Takže ako som povedal, 80 afrických migrantov sa presúva v rámci Afriky. Neprichádzajú do Európy, presúvajú sa z konfliktných krajín do e, krajín, kde je mier, z chudobnejších krajín do bohatších afrických krajín. A toto ukazuje, že rozvoj prináša v mnohých krajinách e, výsledky v Afrike aj inde vo svete. Ale stále nie vo všetkých, takže preto tu vystáva otázka, či dostatočne investujeme, či by sme mali investovať viac do rozvojovej kooperácie. Odpovedie áno, túto pomoc potrebujeme. Zaviazali sme sa v rámci novej eh, rozvojovej agendy dosiahnuť 0,7 nášho eh, eh, domáceho produktu eh, ako príspevku pre túto oblasť. A to je dvojnásobne než toho, čo tu máme momentálne dnes, takže my sme sa zaviazali zvyšovať naše príspevky do rozvoja, ale oficiálna pomoc ne postačí na to, aby vyriešila všetky otázky, rozvojové otázky alebo problémy. Ak dosiahneme 0,7, ak globálne bude 0,7, už tak toto by bolo menej možno než 15 celkového, celkových potrieb čiastok potrebných na dosiahnutie e, trvalo udržateľných cieľov rastu je to komplexný balíček pomoci domácich zdrojov našich partnerských krajín. A samozrejme tiež e, dobrého riadenia politiky umožňujú zrámec pre všetky tieto politiky, takže je potrebných viac aspektov e, v rozvojovej politike, viac než, e, než je e, oficiálna pomoc e, samotná. Pokiaľ ide o kontext správy veľvyslancov e, k manažovaniu našich programov, táto správa, tieto správy e, veľvyslancov sú manažerským nástrojom. takto treba chápať a vklad do výročnej eh, správy eh, generálneho riaditeľa. Nie je možné do programovania a eh, implementácie programov zapračovať tie sklzy zo správy veľvyslancov ako dôkaz toho, že nedosahujeme principiálne ciele našej rozvojovej politiky v špecifických e, konkrétnych krajinách. Nový e, rámec v budúcnosti pre výsledky umožní lepšie e, spojiť skutočné výsledky, ciele rozpočtu. To bude na výsledky orientované rozpočtárstvo. Veľmi jasne musíme stanoviť principiálne rozvojové ciele, ktoré všetky programy, ktoré implementujeme, budú dosahovať. A správa veľvyslancov ako manažerský nástroj e, nie sú indikátorom, e, ktorý by mohol svedčiť o úspechu našeho konkrétneho rozvojového programu. IMG už som sa snažil vysvetliť pozíciu e, komisie. Chcem len zopakovať, že pokiaľ ide o komisiu, prípad IMG je uzavretý. Komisia potvrdila preventívne opatrenia, ktoré generálny riaditeľ prevzali a komisia už nepoužíva nepriamy manažment, až kým nebudú nájdené dodatočné dôkazy štatútu ako medzinárodných organizácií. Vše, všetky zakladateľské krajiny IMG by museli eh, byť prítomné, inak by tu neboli nepriame platby z IMG. Toto tiež znamená posilnenie našich kritérií pre nepriamy e, management medzinárodným organizáciám. Asi 90 organizácií, ktoré prešli pilierom nepriameho manažmentu, boli prehodnotenie týmito posilnenými kritériami. Piati z nich neprešli týmto testom. Takže IMG v podstate už nie je vnímaná ako medzinárodná e, organizácia komisiou a teda partnerom nepriamého manažmentu pre komisiu. Pokiaľ ide k e, spôsobu, akým by môžeme vyhodnocovať a preverovať e, súlad mimo vládiek. Projekty implementované mimo vládkami alebo fi- financované sú predkladané rovnakým kontrolám a auditom akékoľvek iné projekty alebo ťaž e, implementačných partnerov Tieto sú rozhodujúce pri budovaní základov pre ši- širokú uh, bázu demokratickej náležitosti. A preto potrebujeme vládky v rámci politického dizajnu a implementácii našich uh, rozvojových politík. Rešpektujeme ich autonómiu a kontrolujeme súčasne rešpektujúc existujúce pravidlá, takže sú tu evaluujúce e, výbory a preveruje sa súlad s našimi politikami vo všetkých e, projektoch financovaných NGO. Toto sú asi tie otázky, ktoré súviseli s rozvojovými politikami kontrolný mechanizmus rozvojových politík. Ďakujeme za upresnenia. Na záver ešte pani spravodajkyňa, budem stručná. Ďakujem za tú diskusiu. Sú tu body, kde by sme potrebovali viac informácií. Všimla som si tu, že slúbili ste podrobnejšie informácie o kontrakt to, ktoré sú v e, naliahavých prípadoch poskytnuté bez verejného obstarávania. Stále mi chýba od komisie komentár týkajúci sa rozporu plných praktík, pokiaľ ide o špeciálne správy od účtovného dvoru, alebo odpoviete teraz, alebo o, teraz ústne. Otázka to totiž bola dôležitá. Budeme potrebovať, súhlasím, um, podrobnejšie Ehm, správu o IMG a pýtala som sa o e, výkonnostnom rámci. Trošku ste o tom hovorili, ale nie veľmi. Potrebujeme hĺbkovejšiu diskusiu, nový e, rámec DG, DEFCO. Tu by sme potrebovali podrobnejšie informácie a sú tu i filozofickejšie poklady, pohľady na všeobecnejšie ciele, pán Hán, ale politika je len jedna časť tejto filozofie, pozerajúc sa na celkové ciele, ale je to tiež pragmatická otázka. Treba obe skombinovať a ja si myslím, že spoločne by sme to mohli podniknúť. Toto sú body, ktoré by, kde by som chcela podrobnejšie informácie. Ďakujem za túto výmenu názorov. Pár otázok vám ešte dopošleme aby ste mohli na to reagovať. Veď sa to i e, osvedčilo v minulosti. Pán komisár, ďakujem. Obávam sa, že, budeme, e, že príjmeme vašu ponuku, e, že sa budeme zaoberať absolutórium susedskej politiky, korupcia. Naša práca v rámci EÚ nám ukazuje, že keď sa na to podrobne nepo, nepozeráme, tak v krajine s vysokou mierou korupcie to nebude fungovať Určite si dokážem predstaviť, že tu vyvinieme spoločné body, ktoré potom budeme môcť potom e, hĺbkovejšie riešiť, tiež budovanie e, súdnictva v susedských krajinách. Sme to mali správy z vlastnej iniciatívy a bolo by dobré, keď jednotlivé výbory sa budú tejto e, otázke venovať. My tu zostaneme v kontakte budúci rok sa nebude robiť e, audit e, k štvrtému okruhu. Otázka znie, čo by sme vám mohli dať vlastne dispozícii. Musíme sa pozerať na to, čo budeme robiť. V každom prípade e, nie je nejaký dôvod, aby sme sa nevideli. Chcem vám teda ešte raz poďakovať a váš Pán komisár Hahn, teraz e, vlastne prepušťame, zostáva ešte váš kolega. Ja chcem povedať úprimne ešte jednu vec. E, mier, stabilita a prosperita to nie sú nejaké len filozofické princípy, to sú veľmi jasné ciele, ale výzvy samozrejme kvantifikovať v tejto oblasti toto nie sú kvantifikovateľné veci, sú to všeobecné e, ciele a je v našom e, záujme, aby sme sa pozerali do susedstva a budovali tieto body. A toto práve nás vedie. A v tomto ohľade si myslím, že je dobré, že sme mali túto diskusiu. Možno aj koľko by sa mohol usunúť e, smerom k mysleniu a fetu, aby sme sa stretli kde si uprostred. Je dôležité mať na pamäti, že z vášho pohľadu je e, dobré, aby tu bolo lepšie chápanie, aké sú naše politiky, boj proti korupcii, hlavne pri rozširovaní kandidátskej krajiny sú kľúčovým elementom, ale keď sú, ide o susedské krajiny, pod, je dôležité toto chápať a mať otvorené a úprimné diskusie. Ďakujem za to, že ste ma teraz už prepustili. Musíte totiž pochopiť, že chcem mať vždy posledné slovo. Nebojte sa, keby sme my mali byť druhým afetom, nebolo by, e, nemali by ste z toho radosť. Všetko dobré vám, pán komisár Hahn e, pán Mimica ostáva, zostáva spravodajkyňa Klaudia Schmidt aj pani Lamark, ktorej hneď udelím slovo na prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem. Budem postupovať veľmi rýchlo, pretože pán komisár už e, pozorovania e, účtovného dvoru pre, prezentoval. Pokiaľ ide o chybovosť, je, je to 3,8 a čiže 3,8 je viac ako 3,4 z minulého roka. Už som si spomínal, že rozpočtová pomoc a pom- viacerí donory, tu je to až 4,8 v 21 prípadoch sme pozorovali, že komisia dost, mala dostatočné informácie, aby varovala, odklonila a zmenila tieto chyby Keby to bola urobila, bolo by to e, menej ako 2,3 tá úroveň chybovosti. Takže komisia e, naozaj musí byť rigoróznejšia pri výkone regulérnosti operácií. Hlavne chyby bolo nerešpektovanie verejného trhu 35 e, absencia v 28 dôkazových materiálov a nerealizované výdavky 18 zo strany príjemcov. Môj druhý bod sa týka výročnej správy e, e, DG Europeit. Ako aj minulý rok konštatujeme i tento rok, že dali do e, rezervy prostriedky viac než 2 sú riskantné operácie a pritom vyhlasujú, že sú tu dostatočné záruky o legálnosti týchto operácií a pre nás tento záver nie je logický, pretože kontrolné systémy nie sú efektívne a nemôžu korigovať chyby. Táto rezerva sa týka celku výdavkov, pričom normálne sa rezervy e, kľúčujú k limitovaným konkrétnym oblastiam. Tretí bod, o ktorom som už hovorila, štúdia zvyškových e, mier chybovosti v DJ DEFCO. už tu si myslíme, že je založená na metodológii primeranej. Záverom konštatujeme, že pre kapitolu 8 odhadujeme, že odpoveď prináleží komisie a opatrenia prijaté našimi pozorovaniami ukazujú vôľu, e, e, odhadujú vlastne bojovať proti chybám, ktoré odhalil audit. Chcem poďakovať e, službám komisie a som im k dispozícii v prospech ďalšieho nášho vzájomného dialogu. Pán komisár Mimica, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážená pani predsednička. Nebudem opakovať svoje úvodné poznámky, ktoré sa dajú použiť na obe oblasti rozpočet EÚ EU i Európsky rozvojový fond. Pripomeniem však skutočnosť, že v krajinách AKT komisia pracuje vo veľmi zložitom prostredí. Často sú tu problémy bezpečnostné. Rád by som v stručnosti pohovoril o troch bodoch, ktoré sa opakovane v písomných otázkach k rozvojovému fondu objavujú. Chybovosť, ako ju e, identifikoval dvor auditorov, konceptuálny postup a otázka neskorých platieb a uzavierok. Najpravdepodobnejšia úroveň chybovosti pre EDF, pre rozvojový fond, identifikovaná účtovým dvorom je tentokrát 3,8 relatívne stabilná výška. E, ak si chceme pripomenúť e, chybovosť pre zvyškové sadzby 2,8%, čo pokrýva rozpočet aj Európsky rozvojový fond. Posudzujúc súčasne riskantný kontext, v, našom, v ktorom operácie prebiehajú, e, chápem túto mieru chubovosti, potvrdzujúc, že ďalšie zlepšenia určite by mali sa odohrať. Nadniesli ste otázku e, dvojnásobného odhadovania chýb, tak ako to zaviedol e, dvor. My takúto logiku kalkulácií nezdieľame. Modalita e, financovania neopodstatňuje toto vylúčenie zo vzoriek podľa nás takýto prístup umelo zvyšuje chybovosť od e, vylúčenia, keďže vylúčenie týchto dvoch typov financovania nie je vylúčený z legálnosti či regulérnosti. V tomto ohľade ste tiež nadniesli otázku využitia tzv. E, notifikačného prístupu v, pri medzinárodných, nadnárodných organizáciách. Tento prístup Európskej únii umožňuje spoločne financovať akcie, hoci niektoré náklady týchto akcií nie sú e, oprávnené na európske financovanie. Toto dáva možnosť Európskej únii prispievať. Podľa mňa je to praktický prístup, ktorý zabezpečuje, že požiadavky EÚ cenovej príslušnosti sa plnia ako náhle suma ďalších donorov pokrie náklady, ktoré nie sú e, schváliteľné podľa pravidel EÚ. V neposlednej miere v písomných otázkach ste riešili aj otázky neskorých platieb a neskorých uzatvorení programov. Komisia e, zaviedla viacero manažerských nástrojov, aby sa zabezpečilo aplikovanie princípu rozumného spravovania financií Osobitne kľúčové indikátory výkonnosti boli vyvinuté na monitorovanie vypršaných kontraktov, ktoré sú ešte otvorené v účtovnom systéme a tiež redukcia čiastok e, predbežného financovania zdá sa opravneného, Ukiaľ ide o príjemcov pomoci. Zlepšenie e, už možno badať, napríklad celková čiastka starého predbežného financovania pre rozvojový fond sa znížilo e, z 1,5 milióna eur miliard eur, pardon, na 980 miliónov eur v roku 2014. Toto predstavuje zníženie 560 miliónov eur alebo 36 celkovej čiastky rozvojového fonda alebo predbežného financovania ktoré bolo uvoľnené začiatkom roka. No a ja som presvedčený o tom, že ideme správnym smerom. Vážená poslankyňa poslanci, rovnako na EDF si myslím, že naša spolupráca je veľmi účinná, kde sa sústredíme na dosahovanie pozitívnych cieľov. Komisia zlepšuje architektúru lepšieho riadenia gnosti. Teším sa na vaše príspevky v rámci tohto procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán komisár, a slovo dostane spravodajkynia pani Schmidt. Nech sa páči, áno, ďakujem pekne. A ja tiež by som na úvod chcela poďakovať pánovi komisárovi, ktorý ma prijal a povedal na moje otázky a napriek tomu ešte zostávajú niektoré veci otvorené, ktorých by som sa chcela vyjadriť pred rokom sa, sme sa prvýkrát zaoberali e, rozpočtovým rozvojovým fondom, ktorý bol svet ale úplne iný. Ja som si myslel, že veľmi napínavý, ale keď, sa, keď skontrolujeme EDF 2014, je to prvý rok nového obdobia, môže to byť len napínavé a zaujímavé. Ale ako som povedal, svet sa zmenil vtedy, ale správa ale sleduje konkrétnu schému, hovorí sa tam o vedenia o spolahlivosti, o adekvátnosti postupov, hovoríme o úlohe Európskej investičnej banky a investičného nástroja. Sme znepokojení z kontrolných mechanizmov. Pravidelne žiadame rozpočtovanie EDF, ale treba skonštatovať, že sa nachádzame v období, a keď nestačí ale nám robiť to, čo, už neust- čo sme vždy robili. Z na situáciu v Európe, z na utečenecké toky, ktoré prichádzajú do Európy, musíme konzekventne sledovať prístup zameraný na výsledky, až kým spôsobíme zmenu paradigmy. A, no, som chcel spomenúť to, čo ste povedali dnes aj viackrát a čo aj komisárka Georgieva viackrát spomenula, a totiž, že prístup orientovaný na výsledky si treba zvoliť a no, musíme, sa, musíme sa dohodnúť na benchmarkoch a meradlách. Myslím si, aby sme mali teraz pranierovať jednotlivé krajiny, pretože to situáciu len zhorší a nepriniesie konštruktívny dialog ktorý ja som vždy na krajinách, ktoré vyžívajú naše prostriedky a napriek tomu si myslím, že sme členovia výboru pre kontrolu rozpočtu, musíme ostať neoblomní, máme právo na to zistiť, kam plynú rozpočtové prostriedky občanov EÚ, pretože my sa musíme zodpovedať a občanom, ktorí nás sa pýtajú, čo ste spravili s našimi peniazmi. Potrebujeme teda účinnú kontrolnú inštanciu, ktorá dokáže identifikovať problémy a dovieť riešenia. A to v prípade EDF je skutočne dôležité, pretože je v ňom 30 miliard eur. Problém pritom a ja to neustále opakujem. Sú to prostriedky, ktoré nie sú zakotvené v rozpočte EÚ No a e, ministri financí ich poskytuje ešte dodatočne k rozpočtovým prostriedkom. No, rada by som položila tiež niekoľko otázok. E, všeobecnú chcel by som hovoriť o všeobecnom prínose prostriedkov EDF. Keď e, chceme zlepšiť situáciu v najchodnejších častiach sveta, Pýtam sa, či nepotrebujeme viac peňazí alebo zacielenejší prístup. Mali by sme byť aktívni iba v obmedzenejšom počte krajín, ale tam za kratší čas dosahovať či úspechy ako to, čo sa ukazuje teraz. Teraz ktorú som už kládla, to je podpora projektov na jednej strane a priama rozpočtová pomoc na strane druhej veľmi podporujete rozpočtovú pomoc. Ukazuje sa na to, že rozpočtovou pomocou pre chudobné krajiny sa dá dosiahnuť veľký pákový efekt. No a otázka, ktorú si kladiem, znie, či by sa nedostalo ako užívateľom viac peňazí, keby sme podporovali projekty. No, keď hovoríme o rozpočtovej pomoci o výške viac, viacerých miliónov eur, v niektorých krajinách je to extrémne veľa peňazí peniaze, ktoré sa nedajú vynakladať len na projekty, e, keď e, právny štát je slabý a právny rámec tiež. Mali by sme zostať rozpočtové pomoci. No a ďalej, aký je stav EDF, čo sa týka dekomitmentov než podľa správy komisie, podľa odpovedí na otázky sa dá povedať, že 31.12.2014 9,7 miliardy eur boli viazané prostriedky, ktoré však ešte neboli zmenené na platby. V 8. EDF to bolo 36 milión, v 10. F 8300 miliónov, v 550 miliónov, no a Mm-hmm. hovoríte, že za 6 rokov ich maximálne treba vyplatiť a platí to aj pre prostriedky, ktoré už pred 20 rokmi boli vyhodené v rámci 8. EDF. Ako vysvetlíte, že viac ako 9000 milión eur je síce viazaných, ale zatiaľ neboli splnené podmienky na ich vyplatenie. No a ďalšia otázka, čoraz väčšími rozmermi utečenskej krízy, utečenských prúdov, je tu nevyhnutnosť rýchlych, eh, rýchleho toku peňazí a trastových fondov. No a chcem spýtať, prečo je možné vyčerpať všetky právne nástroje, aby tých 10 miliárd prostriedkov prostriedkov z toho zmrazených, prečo sa nedajú previesť a vložiť, nedajú sa vložiť do trastových fondov, ktoré e, komisia e, vytvorila. A keď existuje tá možnosť, ako rýchlo sa to dá uskutočniť? To sú moje hlavné otázky. E, možno mám ešte pár doplňujúcich otázok. Ak nebudú všetky zodpovedané, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne, predsednička. Áno. Problém celkového príspevku európskej a globálnej rozvojovej politiky a dosahovanie rozpočtových cieľov globálne. To je dôležitá otázka, ktorá je v centre globálnych rokovaní o nových cieľoch držiteľnej e, agendy. No, a otázka, či potrebujeme peniaze na rozvoj pomoc, to je otázka, ktorú, na ktorú povedá európsky záväzok kolektívne sa viac angažovať v oficiálnych cieľoch, to znamená, že do roku 2030 e, do e, časového rámca agendy udržateľných cieľov Ehm, zavezujeme sa zdvojnásobniť, zdvojnásobiť našu rozvojovú pomoc z globálneho hľadiska. A teraz prichádzame k problému, kam to nasmerujeme a ako najlepšie využijeme rozvojovú pomoc. Už eh, pred eh, do udržateľného rozvoja, predtým, než bola táto prijatá, už vtedy mali naše priority rozvojovej politiky, agende pre zmenu komisie, no a skutočne sme aj rozhodli, my sa budeme zameriavať a naše rozvojové projekty budeme sústreďovať na krajiny, ktoré to najviac potrebujú, na tie najmenej rozvinuté krajiny. Rovnako sme znížili zvolali počet prioritných sektorov. Ja sa v každej krajine na 3 alebo 4 sektory. No a toto je teraz agenda, ktorú implementujeme. Implementujeme už niekoľko rokov. A my musíme implementáciu našej rozvojovej politiky zosúľadiť s novými, alebo s novou agendou udržateľných cieľov, čo si bude vyžadovať angažovanosť všetkých aktérov vrátane Európskeho parlamentu, členských štátov, rady občianskej spoločnosti, samozrejme tiež komisie, na to, aby sme prispeli najlepším a najefektívnejším spôsobom k rozvojovým cieľom a príspevku Európskej únie k plneniu cieľov udržateľného rozvoja. dotázka alebo dilema, či rozpočtová podpora alebo prístup podľa projektov by bol efektívnejší v vyplnení cieľov udržateľného rozvoja. Takisto existuje, uznávam, že táto diskusia je otvorená, ale z nášho hľadiska politika rozpočtovej podpory poskytuje širší rozvojový rámec, ktorý umožňuje nielen plnenie alebo prispievanie ku konkrétnym cieľom udržateľného rozvoja benchmarkov, ale tiež to vytvára širší rámec pre finančnú podporu pre politický dialog s partnerskými krajinami, pre technickú pomoc partnerským krajinám, výmene za realizáciu udržateľných rozvojových výsledkov a reforiem. A tu špecifické ciele a benchmarky pred alebo ex ante rozpočty, než rozpočtová kontrola bude rozhodnutá, poskytnutá. Existujú kontrolné a monitorovacie mechanizmy rozpočtovej kontroly a platieb. Tie sa uvoľňujú len vtedy, keď sú splnené podmienky. Rovnako máme analýzy kľúčových indikátorov v rámci krajín rozpočtovej podpory. No a táto analýza potvrdzuje, že skupina krajín, ktoré dostávajú rozpočtovú kontrolu, stále zlepšuje sa všeho všeobecnosti z hľadiska boja proti chudobe, ekonomického rozpočtového manažmentu. Takže podpora krajín rozpočtovej podpory, ktoré nemajú rozpočtovú kontrolu, ukazuje trend rýchlejšej redukcie, redukcie chudoby, nižšie nerovnosti, nízky fiskálny deficit a vyššia úroveň investícií, lepšia rozpočtová transparentnosť a lepšie financovanie verejných financií, lepšia kontrola korupcie, porovnaní s krajinami, kde skutujeme rozpočtovú kontrolu, tých, kde rozpočtovú kontrolu alebo kde máme prístup eh, podľa projektov alebo podľa len projekty. Takže preto by sme skutočne chceli otvoriť a udržať túto debatu o rozpočtovej kontrole, o rozpočtovej podpore, už projekty otvorenú a ja by som ani nechcel sa dostávať na úroveň tejto diskusie, aby tu bola rozpočtová podpora versus projekty. My musíme nájsť najlepšiu možnú rovnováhu, e, ktorá by umožnila, aby rozpočtová pomoc doplňovala projektový prístup, takže v nadchádzajúcich rokoch sa vyskočí na celou diskusii a okrúhlych stolov, kde skutočne osvetlíme obsah prístup rozpočtovej podpory. No a áno, existujú projekty, ktoré meškajú v implementácii napriek mnohým management, nástrojom managementu, kontrolným mechanizmom. A ja by som bol rád, aby sme sa maximálne vynasnažili tak eh, služba komisie, ako aj v rámci absorpčnej kapacity našich partnerských krajín, aby sme držali životnosť projektu alebo trvanie projektu najkračšie v rámci tých šiestich alebo dokonca menej rokov sú potrebné na efektívne na dosahovanie efektívnych výsledkov z rozvojových projektov. Trastové fondy, operácie, ich sú takým príkladom, kde môžeme zefektívniť rozvojové projekty, zvýšiť ich operatívnosť, rýchliť ich. Trastové fondy, tento prístup nie je rozšírený, veľmi vrátaň v rámci implementácie rozvoj politiky komisie, no a my už sme pustili tri trastové fondy. Prvé trastový fond pre Stredoafrickú republiku. Už som hovoril o prvých výsledkoch tohto fondu. Ďalej máme fond DAC obmedzený na pomoc krajinám okolí Sýrie, by, ktoré prijali utečencov a tiež chceme tieto trastové fondy zvýšiť. A nedávno bol zriadený trastový fond na boj proti príčinám nelegálnej migrácie v Afrike v 23 krajinách Afriky z regiónu Sahelu e, Čáta Africký roh vidíme, že trastové fondy svojimi svojou štruktúrou a operáciami môžu doplniť guverné či už regionálne alebo národné projekty alebo práce, ktoré máme na tej národných indikatívnych programov krajiny AKT alebo akokoľvek ďalšie časti sveta. Takže No a operácie trastových fondov medzi inými cieľmi môžu pomôcť dosiahnuť cieľ aj naše rozvojové projekty boli operatívnejšie a rýchlejšie a lepšie zacielovali sa na skutočné rozvojové ciele. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou na zoznam rečníkov je kolegyňa Ajala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám niekoľko otázok v súvislosti. Nedávno sme mali príležitosť hovoriť s generálnym riaditeľom a on uviedol príklady výsledkov hodnot alebo spôsob, ako európsky rozpočet prispel tomu, že v niektorých oblastiach bolo, boli dosiahnuté ciele milénia. A v odpovediach, ako vy pracujete na realizácii e, výdajov. Treba povedať, že to nie je na mileniových cieľoch. Chcela by som teda vedieť, akým spôsobom e, môžete hodnotiť e, tieto výsledky. Komisia v zásade nepracuje iba na základe mileniových cieľov, ale ďajú aj o výsledky No a potom ďalej hovorili ste o trestovom fonde. To je niečo, eh, čo bolo dohodnuté vo Valete a tu by som sa chcela spýtať vás aj eh, pani Mark, eh, ako tieto nové fast track nástroje, ktoré sú veľmi zaujímavé, sa majú v praxi realizovať a ako môžu byť kontrolované pretože v konečnom dôsledku aj na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, 170 miliónov alebo viac z európskeho rozpočtu a tak e, ešte ďalšie prostriedky ako sa majú vykonávať e, tieto kontroly? Je to nástroj e, správnej hospodárskej e, správneho hospodárenia. je tu o viaceré rozhodnutia v rámci tohto fast tracku Takže veľmi by ma to zaujímalo, keďže je tu naozaj veľký rozdiel a Európska komisia spolu s radou a parlamentom tu rozhodujú, takže sú do toho zainteresované aj členské štáty. A potom e, ďalšia otázka. Je tu určitá nerovnováha A tu sa vzťahujem na pani Hofmantenovú spravodajkňu v mojej e, politickej skupiny. Tu ide o podiel záväzkov, ktorý je na veľmi nízkej úrovni a platby v roku 2014 boli na astronomickej úrovni. A ako táto veľká nerovnováha E, vlastne mohla vzniknúť. Je to e, pozitívne, alebo ako to máme vnímať? Je to e, vlastne v rozpore s tým, čo máme v rozpočte. A potom k EF 2014 RF vidíme, že sú tam niektoré veľké sumy, napríklad pre AKT. Neviem, presne na čo konkrétne sa e, teda tieto e, sumy vzťahujú, sú e, často veľmi vysoké a to by ma zaujímalo odôvodnenie. Haiti napríklad je takýmto zlyhaným štátom a chceme tu túto pomoc udržať, lebo je tu veľká, pot, veľká potreba. Ďakujem aj ja som eh, sa zaradila na zoznam rečníkov. Eh, keď sa pozriem eh, na časť dvora auditorov, druhú, druhý obrázok, je to veľmi zaujímavé, je to rozdelené podľa typov a chýb a 19 sú neučinené výdavky. A väčšinou, keď e, to niekto chce urobiť, tak väčšinou sa to označuje za e, podvod. Je to podvod alebo e, sú to nejaké nešťastné prípady? Takže koľko prípadov podvodov máme v EF a koľko prípadov vyšetruje OLAF a alebo ďalšie orgány. Tieto informácie sme žiaľ nikde nenašli. Toto by bola jedna časť mojich otázok. Snažila som sa vyhodnotiť tieto e, správy e, e, veľvyslancov a v prípade iba časti úspešných projektov sme videli, že s 9 miliardami je veľký, má najväčší podiel a nemôžete mi hovoriť, že sa z toho nedá nič vyčítať, takže Aké e, dôsledky z toho vyvádzate? Už dlho to pravdepodobne bol problém, takže vo Fede pravdepodobne sa združuje veľa problémov, aj preto, že tam je veľa e, financií združených. E, a potom posledná otázka. Eh, summit v Lavalete a snaha vyriešiť všetky problémy tohto sveta eh, s rozvojovou pomocou a všetku vinu dať eh, rozvojovej politike. To vidím rovnako kriticky ako vy. Bola by som rada, keby ste k tomu tiež mohli niečo povedať. A paralelne tu vidíme, že tu teraz dochádza k navyšovaniu v oblasti vojenských opatrení a rozvojová pomoc je teraz malou sestričkou e, vojenských zásahov. Takže na FED majú e, vplyv členské štáty. Cítite to? Ako sa tu odrádzajú, odrážajú tieto zmeny, ktoré napríklad cítiť v mojom členskom štáte, kde sa hovorí, že dostane peniaze iba ten, ktorý bude robiť to, čo vo veľkopolitickom rámci od neho očakávame. Rada by som z vašich úst vypočula, čo si myslíte, čo to znamená či už e, niečo z toho cítite, pociťujete aj vy. Neviem, že by sa ešte niekto hlásil do diskusie, preto odozdávam slovo priamo vám, pán komisár. Ja ďakujem vám za tieto otázky a váš príspevok do diskusie k e, tomuto e, postupu týkajúcemu sa absolutória. Otázka mileniových rozvojových cieľov a rozvojového príspevku Európskej komisie k dosiahnutiu týchto cieľov. Toto je téma, ktorá vo všeobecnosti sa naozaj e, e, týka celkovej efektivity našej politiky. Ale pokiaľ ide o, e, presnú, o presné indikácie, to, akej miery konkrétne e, e, mileniové ciele najviac boli zrealizované pomocou našich politík, tak tam nám chýbajú konkrétne porovnateľné údaje pretože naša rozvojová politika nebola prijatá preto, aby sme docelili určité e, e, milionové rozvojové ciele, ale Dieťa majú byť určité prioritné e, sektore, sektory rozvoja v našich partnerských krajinách, napríklad zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, vzdelávanie, energetika. a iné sektory, ktoré sú naozaj dôležité pre rozvoj. Môžu sa ľahko pretaviť do mileniových rozvojových cieľov, ale urobiť práve teraz takéto e, porovnanie a e, pýtať sa, do akej miery sme prispeli našou politikou e, k dosiahnutiu konkrétnych mileniových rozvojových cieľov, to nie je až e, tak jednoducho zodpovedateľné tu a teraz ale náš príspevok e, k e, prioritným rozvojovým cieľom je ľahšie identifikovateľný. A to, čo naozaj musíme robiť e, teraz spolu, je prijať našu implementáciu našej rozvojovej politiky, pokiaľ ide o E, trvalodržateľné mierne ciele e, fungujú v zásade, priniesli e, postup, pokrok v oblasti boja proti chudobe a určitých iných aspektoch. A vychádzalo sa tu hlavne z makroekonomického rastu v určitých častiach sveta. celkové náklady e, naplňania e, týchto cieľov nikdy neboli úplne e, zhodnotené, až teda pokiaľ sa nezačalo diskutovať o trvalých rozvojových cieľoch. Takže to, čo by sme mali podporiť, je, že by sme podporili rast a tvorbu pracovných miest, ale aký typ rastu máme podporiť, to je e, otázka na to, aby tu bola trvalá udržateľnosť dlhodobého hľadiska. Takže kľúčovou otázkou z môjho pohľadu je, ako pretaviť makroekonomický rast do veľkého e, e, prínosu pre ľudí. To je teraz tá hlavná výzva ktorou sa e, budeme zaoberať. A pokiaľ ide o Trastový fond pre Afriku, e, teda príčiny migrácie, chcel by som len zopakovať, že toto je fond, ktorý zdržuje 1,8 e, miliard eur z viacerých existujúcich európskych nástrojov, ako je Európsky, rezerva Európskeho rozvojového fondu pre tieto konkrétne e, projekty, ktoré majú sa zaprať práve týmito príčinami e, migračnej krízy, no a, ale aj z iných e, nástrojov. A potom ide aj o príspevky 25 členských e, štátov a e, teda až teda do 80 miliónov eur. teda nezodpovedá plne fondom, ktoré spravuje Európska komisia e, v rámci e, Trastového fondu. Postupy Trastového fondu ešte stále e, tu máme teda hlasovacie teda práva v jednotlivých výboroch pre e, donorov, ktorí e, dajú viac než 3 e, milióny eur. A teda je tu možno spolu rozhodovať o konkrétnych projektoch, ktoré sa príjmú, alebo spolu rozhodovať celkovo o implementácii, monitoringu a kontrole operácií fondu. Takže tieto isté e, pravidlá e, sa vzťahujú na tento fond ako na EDF alebo e, rozpočtové prostriedky. Toto je operácia, ktorá by si naozaj zasluhovala spoločné zainteresovanie služieb e, komisie aj členských štátov. A ja by som e, rád e, širšie diskutoval celkovo o operáciách trestného fondu s Európskym parlamentom aj radou, pretože naozaj teraz s tým tretím e, fondom vstupujeme do situácie, kde by niekto mohol túto ohodnotiť tak, že fond sa teraz e, stane prevažujúcou modalitou e, operácií našej rozvojovej politiky Nikdy to tak ale nebude. Je to iba komplementárny, eh, zameraný, konkrétne zameraný eh, mechanizmus, ktorý má našu rozvojovú politiku urobiť efektívnejšom v určitých, nie v mnohých oblastiach. takže je tu potrebná takáto diskusia o budúcich e, operáciách e, vzťahujúcich sa trastový fond. A potom, pokiaľ ide o úlohu OLAFu v EDF, operáciách, a mieru podvodov, teda nesprávneho e, narábania s prostriedkami. Už sme v našich odpovediach postúpili čísla e, vzťahujúce sa na otvorené prípady OLAFu v roku 2014 a 2015. A pokiaľ si spomínam, uzatvorené e, prípady, ktoré treba e, ďalej riešiť. Takýto e, počet uzatvorených prípadov je 10 a bez follow-upu, teda úplne uzatvorené prípady tých je e, teda 8 alebo sú v 8 krajinách a 12 e, vyšetrovaní OLAFu momentálne prebieha v súvislosti s implementáciou projektov EDF. Ale my vám radi e, poskytneme aj konkrétne detálne informácie k týmto prípadom. Eh, rozkol medzi eh, platbami a záväzkami sa tu spomenul v rámci eh, rozvojovej politiky. Je to dosť zrejmé, je to dôsledok predchádzajúceho rozporu medzi plazami a záväzkami a s potrebou túto medzeru zmenšiť. Takže tu naozaj čelíme problému. Je to naozaj výzva aby boli eh, navzájom si čo najbližšie eh, tieto dve oblasti, ale poskytneme vám k tomuto plné detailné informácie, nielen pokiaľ ide o čísla, eh, k platbám a záväzkom, ale aj k tým dôvodom, ktoré sú za týmito existujúcimi rozdielmi a pokiaľ ide o e, Haiti, a teda v roku 2010 e, e, tam bolo toto zemetrasenie, tam to bolo spojené s veľkými potrebami finančnými, ktoré s týmto sú spojené. Európske aj Európska a iná humanitárna e, pomoc v dôsledku tohto e, teda bola smerovaná do tejto krajiny, ale Haiti ešte stále e, čeli obrovským výzvam z dôvodu toho, že sú tam veľmi slabé inštitúcie, slabý štát. Komisia podporuje programy reformy a posilňovania štátu Cieľom tam má byť e, poskytovanie e, základných služieb ako vzdelávanie, e, verejné financovanie, reforma verejného sektora. Takže my sme teraz naozaj viac zainteresovaní do posilnenia týchto otázok. A komisia implementuje odporúčania Európskeho parlamentu aj dvora auditorov v tejto súvislosti, pretože tieto predstavovali veľmi dôležitý príspevok zo strany parlamentov aj dvora auditorov, ako teda presmerovať a zlepšiť celkovú efektivitu pomoci Európskej únie pre Haiti. Potom je tu otázka prepojenia medzi bezpečnosťou a rozvojom. Rastie potreba e, rozvoja miera stability a politik v tejto súvislosti spá, ich spájania ako doplnkových politík, ktoré sa poznavzájom posilňujú. Viackrát sa tu povedalo, že nemôže tu byť trvalo užiteľná bezpečnosť bez rozvojových vyhliadok a nemôže tu byť rozvoj bez bezpečnosti a stabilného prostredia v našich partnerských krajinách. Avšak úroveň prepojenia medzi rozvojom a bezpečnostnými vkladmi už tak to sa diskutuje s komisiou. My sa tešíme na rozšírenie tejto diskusie i na členské krajiny a Európsky parlament, pretože tu sú naozaj jasné obmedzenia, či už v zmluvách, alebo v medzinárodných dohodách, ktoré rozlišujú medzi rozvojovými a vojenskými účelmi. Takže my by sme chceli vnímať to, aby bezpečnostné rozvojové linky sa e, vyvíjali v súvislosti so zmluvami s právnym rámcom, ktorý treba prispôsobiť. alebo zmeniť, aby sa posilnila táto linka, nie až do takej miery podľa mňa však, že vojenské e, bojové e, intervencie, zbranie by sa mohli stať súčasťou rozvoja politiky a intervencií. Toto je ten rámec, ktorý by sme radi posilňovali medzi bezpečnosťou a rozvojom. Má to svoje obmedzenia Takže tu je pre nás dôležitý ten rozvoj. Ďakujem ešte kolegyňa Sela. Kolega Celer, pardon. Ďakujeme za tú ponuku pre parlament budovaním toch, spolupracovať na tomto trust fonde. Ja si neviem predstaviť, čo by sa dalo s tým robiť lepšie než doterajšími, ale bola tu v podstate pred lavoletou taká správa, že táto forma sa vnúcuje, aby sa povzbudili africké štáty e, pod, podpisovať readmisné zmluvy s európskymi partnermi, pretože zo žiadnych týchto krajín nemáme vlastne readmisnú dohodu, aby sa nám nestalo niečo také ako s Tureckom. Mohli by ste potvrdiť e, túto zväzť, alebo e, je to neopodstatnené, pán komisár? ak sa pozriete na mater- politické vyhlásenia z Lavalety, rozpoznali by ste, že tie zvesti o prepojení operácií trastových fondov <clears throat> s readmistými politikami nelegálnych migrantov, utečencov do afrických krajín. Toto sú iba klebety, pretože nikde nenájdete prepojenie, ktoré by vytvorilo <clears throat> takúto, takéto prepojenie medzi našimi intervenciami v trust fondoch a ochote podpisovať akékoľvek dohody. Sú tu v Kotonu, v dohode z Kotonu, v dohodách s Kotonu sú takéto ustanovenia. Môžeme teda použiť iné rámce ako náš trastový fond na riešenie neregulárnej migrácie, ale určite teda vnímam, že v našom rozhodovacom procese v Trust Fondovom fonde pre Afriku by mohli byť by, by je jasná priorita zamerať sa na projekty, ktoré by e, budú znamenať lepšiu odolnosť, tvorbu pracovných miest, vzdelávanie v afrických krajinách a lepšie, lepší migračný manažment v týchto krajinách. Nie lepšie e, formy návratu utečencov do afrických krajín. V tomto kontexte by som naozaj rád chcela by tento uh, trustový fond bol lepším príkladom, ako môže lepšie prispieť e, našim rozvojovým cieľom, alebo v tomto prípade na zmenu e, neregulárnej migrácie na regulárnu. Pretože cieľ našej migračnej politiky a cieľ, ktorý možno dosiahnuť je je zmeniť e, to na legálnu migráciu. Čo by nás v podstate e, mohlo spojiť s partnermi, aby sme sa dostali do situácie, kde migrácia by nebola nútenou, ale otázkou voľnej, voľnej voľby, kde by to bola otázka ašpirácie. <clears throat> V rámci tohto rámcu teda by sme sa mali pozrieť na, <clears throat> spoločne s ďalšími opatreniami na praktické e, deklarácie, ktoré boli prijaté európskymi a africkými lídrami. Ďakujeme, pán komisár. Musím pozerať na hodinky, pretože máme ešte ďalší bod program. Posledný sme už odsunuli z EIB. Pani Lamar, chcete ešte na záver pohovoriť? Inak by sme pokračovali s EIB a aj k téme OS EDF 8 až 11. Len odpoved na dve vaše otázky. E, e, Centrálna Afrika, Stredná Afrika, otázka v tejto súvislosti a potom ešte nerealizované výdavky pre príjemcov. <clears throat> Nevždy máme prospe- možnosť kontaktovať, či už ide o korupciu alebo zanedbanie. Tento rok sme e, k OLAFu nič neposúvali a v správe, pokiaľ ide o Senegal, hovoríme o správe, hovoríme o 200 tisíc dolároch, ktoré komisia nám povedala, že e, ich e, chce znovu nastoliť. To je všetko na tú otázku. Tým pádom ideme ďalej S EIB. Pán Lazaroli, aktivity a EIB v zahraničnej oblasti. Máte aj hneď slovo. Ďakujem. Je mi veľkou cťou tu dnes byť a vysvetliť, čo naša banka robí v, v krajinách AKT. Dnes ráno ste mali zasadnutie týkajúce sa osobitnej správy e, účtovného dvoru, pokiaľ ide o investičný nástroj. Investičný nástroj, ako viete, je veľkou zložkou našich krokov v tejto krajine. Je to vlastne že financujeme dve tretiny e, to, čo robíme v e, krajinách e, týmto investičným nástrojom, ale nie je to jediná je vec. Máme vlastné zdroje a svoj vstup budem vlastne štruktúrovať tak, aby som riešil tri veci. V prvom rade by som povedal zo pár čísiel, ktoré sú dôležité čo robí e, banka v krajinách AKT v roku 2014. A potom by som vašu pozornosť upútal na e, katalóg jednotlivých vývojových tendencií. Množstvo tiež e, odporúčaní, ktoré poskytol tento výbor a potom zo pár poznámok k tomu, čo zamýšľa urobiť banka smerom k tomu, aby e, zbehla svoje akcie v budúcich rokoch. Nechcem byť e, nechcem vás zasypať číslami, ale zo pár z nich je užitočných, pretože dobre zhrňujú našu prácu. Za minulý rok podpísali sme projekty za 950 miliónov, 23 projektov v rôznych krajinách. Potvrdili sme asi 1 e, miliardu v nových operáciách. To je to, čo banka robila aj minulé, po minulé roky. Pokiaľ ide o podpisy, ktoré sme zrealizovali 75%, súvisí s projektami so súkromným sektorom to je dôležitý element, ktorý poukazuje na zvyšujúce sa aktivity banky. A je to tiež pozrkadlenie investičného nástroja, ako sme o tom hovorili dnes ráno. Ide o podporu relatívne riskantných transakcií s súkromným sektorom, so spoločnosťami Banka poskytla asi 66 miliónov v grantoch na technickú pomoc na jednotlivé projekty. Dôležitý element vo vzťahu k diskusiám, ktoré tu už zazneli, asi 50 aktivít banky išlo cez finančných sprostredkovateľov a to nám umožňuje pokryť maximum ekonomické reality týchto krajín. Nechcem vás zasypovať číslami, ale čo je dôležité, je zapamätať si skutočnosť, že vďaka týmto prostriedkom 76 eh, eh, položičiek sa mohlo poskytnúť malým a stredným podnikom, čo je však dôležité, 10 800 pôžičiek mikro eh, poberateľom. Mikrofinancie sa teda stávajú veľmi dôležité a my sa zapájame do čoraz viac e, do spolupráce s miestnymi lokálnymi aktérmi v jednotlivých realitách toho, čo tieto krajiny riešia. A my tiež prispievame k dôležitým sociálnym cieľom. Viete, ako polovica toho, čo sme urobili, prešlo cez spoločnosti, ktoré podporujú situáciu e, ženy. Pokiaľ ide o kapitál, to je dôležitá síla našich činností. Sme uzavrali 4 e, transakcie, rizikový kapit- kapitál znamená, že tu máme veľký e, pákový efekt. Za každé investované euro e, možno po, ku každému je, môžeme pridať 7 spolu investovaných eur. To pokrýva asi polovicu činnosti. Sme samozrejme e, tradičným spôsobom zapojení i v veľmi dôležitých segmentoch. Obnoviteľné energie, distribúcia energií, siete v krajinách. Rozvinuli sme metodológiu, ktorá nám umožňuje merať dopad týchto projektov ak sa e, zrealizujú, tak tam tieto projekty podľa našich odhodov e, ukážu asi 850 e, tisíc domácnosti dostane čistú energiu, takisto voda, ďalšia základná komodita, množstvo projektov, ktoré dajú 31 tisíc domácnostiam bezpečnú a čistú pitnú vodu. Ešte snad dva body a zase nebudem hovoriť do podrobností a zastýpiavať vás s číslami. Minulý rok tu bol prípad e, epidémie eboli. Snažíme sa prispieť a my financujeme Eh, projekty v jednotlivých krajinách, v Gineji, v Libérii. Naše príspevky smerovali do upgradu eh, letiska. Bolo dôležité poskytnúť pomoc. Eh, takisto v programoch vodnej energie Mohol by som hovoriť o nedávnej, nedávnej kríze migrantskej, migračnej. Tu s komisiou diskutujeme, ako čo najlepšie prizvieť. My sme prítomní vo všetkých sekciách vrátane krajín AKT, z ktorých odchádzajú niektorí z týchto migrantov. V tomto ohľade sa snažíme riešiť tie kľúčové problémy. Už som hovoril o mikrofinancovaní, ale mohol by som hovoriť o investíciám do, do základnej infraštruktúry a teda. A teda. Ešte snáď zo pár slov o meraní e, výsledkov, pretože minulý rok toto bola oblasť, ktorá bola diskutovaná na úrovni tohto výboru a bola tam jasná výzva voči banke, aby bola elokventnejšia a vykonala viac. V roku 2012 e, sme interne revidovali metodológiu, v rámci ktorej sa merajú výsledky. Toto e, nie je spôsob, ktorým vyberáme projekty. My skôr posudzujeme zásluhy konkrétnych investícií, máme týmy, ktoré posudzujú projekty z technického, ekonomického pohľadu, finančného, environmentálneho pohľadu. Meranie výsledkov je však veľmi dôležité, pretože nám umožňuje zamerať sa na dopad toho, čo robíme nepozeráme sa len na štruktúru transakcií, ale aj na to, akým spôsobom je tu možnosť prínosu dodatočných eh, eh, prínosov a proste aj súlad eh, s požiadavkami legislatívnymi. Tento rok sme publikovali prvú správu. Myslím, že umožňuje Dobre, sa tým, čo sme urobili, no a myslím, že ako uvidíte neustále pri každého projektu no sa zaoberáme nielen vstupmi, ale aj výstupmi týka počtu domácností, ktoré mali profitovať z projektov, dopravné projekty, počet pasažierov, ktorí budú profitovať z takýchto investícií a tak ďalej a tak ďalej. No a ďalej pár slov. To, je, to bola minulosť, tak kde vidíme teda budúcnosť. Ako líniu budeme sledovať kde by som vás chcel, toho upozorniť, pretože myslíme, že to je veľmi dôležité v našich aktivitách a to je zameranie na sú, základnú infraštruktúru. To je dôležité, vždy to bolo dôležité, ale to bude základná infraštruktúra na riešenie základných potrieb. Hovorím o energetike, o vode, doprave, čistá voda, pretože veľké časti populácie nemajú prístup stále k čistej vode. To je dôležitá súčasť toho, čo robíme. Ďalšou dôležitou, eh, dôležitým momentom je práca pre súkromný sektor. 75%, čo robíme, je to vysoká úroveň, ale dúfame, že to tak aj bude. Predpokladáme niecero nástrojov, ktoré sú to aktivitou s súkromným sektorom, čo znamená súkromný sektor z hľadiska produktov, znamená to e, úvery, súkromný kapitál, rizikový kapitál, rôzne nástroje, fondy, všetko, čo s tým súvisí. Čiže neposkytujeme len produkty, ale snažíme sa poskytnúť e, služby našim mm, beneficientom, napríklad technickú pomoc za miestnou menou. Vieme, že niekedy je veľmi ťažké pre spotrebiteľov, alebo teda podnikateľov nájsť úvery v lokálnej mene. Snažíme sa zvýšiť pridanú hodnotu rozvojom nových partnerstiev, Mm, mikrofinancovanie, e, viac mikrofinancovania sa musíme viac, musíme viac spolupracovať s miestnymi e, alebo regionálnymi asociáciami, e, ktoré používajú mikrofinancovanie, mikroúvery. Takže zvýšujeme počet našich partnerov, zvýšujeme sa, identifikujeme aktérov a nové spôsoby spolupráce, podobne technická pomoc napríklad. klimatické aktivity. O tom sa hovorí v týchto dňoch, eh, čiže o mnohých eh, záväzkoch eh, NVAB. Bude to v nadchádzajúcich rokoch. Do máme všeobecný záväzok 25% celkové aktivity banky. Spada klimatických akcií. No a takto naraz v krajinách mimo EÚ na percento 35% v roku 2020 hm, nových máme personál, my sme to, nemáme veľa personálu ako iné máme sídlo v Luxemburgu ale uvedomujeme si význam lokálnej prezencie no a Túrali sme zastúpenie vlády z ABB, Jande a Abidžane. To očakávame ďalšiu informáciu. Ďalším dôležitým dôležitou vecou je vytvorenie a používanie, čo poznáme Impact Financing Envelope. Toto je veľká s 500 miliónmi ktorá bola vytvorená na riešenie veľmi rizikových projektov. No a priestor nám umožňuje poskytovať rizikové financie niekedy novým fondom, manažérom, čili sme s transakciou, ktoré pripisujem veľký význam. Je to podpora No, fondu, ktorý funguje v východnej Afrike. 8 miliónov sme im dali. 8 miliónov. To im umožnilo získať 60 miliónov a tým podpora 20 projektov. Tu budeme stále sledovať. Je to fond, ktorý má rôzne ciele, vrátanie podpory, prístupu žien k obchodným a podnikateľským aktivitám. Nedávno jedna transakcia, ktorú tento fond podporil, a to je transakcia Sanegy. Je to spoločnosť, ktorá vyvíja prenosné toalety v Keni. Niekedy je zamýšľaná veľkými infraštruktúrnymi projektami, ale eh, realitu tvoria tieto malé projekty. Financovali sme už nové operácie v roku 2015 pomocou tohto dôležitého nástroja. To budeme hovoriť budúci rok. Takže to sú všeobecné trendy, dôraz nové produkty, súkromný sektor. Snažíme sa byť viac, individuálne individualizácia je veľmi dôležitá náročná, no a snažíme sa robiť viac, ale vždy sa musíme prispôsobovať špecifickým potrebám špecifických krajín. Takže to tiež je obmedzené. Ak chcete ešte diskusiu, tak um, by ste mali prestať teraz hneď. Dobre, pani spravodajkňa Šmit, nech sa páči. Ona ďakujem veľmi pekne s ohľadom na pokročili čas. Ehm, dúfam, že polovica, čo ste povedali s podporou žien, že 50% odpory je na projekty žien. No a okrem toho ja som mala príležitosť sa s vami už porozprávať. Položili sme vám aj písomné otázky, bohužiaľ odpoveď na tieto písomné otázky alebo odpovede. Brnite rozmýšľate, či by som mal študovať bankovníctvo, aby som porozumel tomu, čo ste mi odpovedali. Vaše odpovede sú také technické, že skutočne je náročné a treba na to veľa času. A aby som tomu porozumela, čo je podľa mňa škoda, pretože myslím, že diskusia z EIB na tom, čo EIB robí s prostriedkami veľmi dobre. Dá sa viesť na vecnej úrovni bez teoretických a technických pojmov. Otázky, ktoré teraz položím, už vy hovoríte odpovediach o e, hĺbkových analýzach. Ja by som sa chcel spýtať, ako dlho trvá priemere takáto analýza, preto než sa rozhodne, či peniaze komisie EÚ alebo EIB sa vynaložia na nejaký projekt, ak to s minimálnou hranicou hm, objemu na to, aby nejaký projekt dostal podporu. Existujú rôzne stupne, pretože v prípade financovania MSP alebo tých najmenších eh, podnikov mikroúverov, ako dlho trvá, pokiaľ projekt EIB podporí od eh, podania projektu až eh, cestu hĺbkovú analýzu až po to schválenie všetkými na všetkých úrovniach rozhodovania a čo trvá najdlhšie a ako dlho trvá priemerne schválenia investície, pokiaľ prvé prostriedky skutočne sa môžu čerpať len keď, lebo e, to viazanie prostriedkov neznamená e, skutočne vyplatenie prostriedkov. Ďakujem pekne za odpoveď na tieto prvé otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalší kolega dostanú hneď slova, ale e, dve minúty. Pani kolegyňa Ajala, nech sa páči. Áno. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ďakujem aj zastupcovi EIB. Je otázka v súvislosti s dokumentami, tých týchto informáciách. A dokumentom, ktoré povedali, Dá, dá, dá sa do nich nahliadnúť. No a ďalej hľadiska na audity a prípade podvodov, ktoré ste opísali, či spolupracujete s OLAFom alebo národnými organizáciami, ktoré majú možnosti auditu KPMG, to je súkromná auditorská firma, ktorá mala problémy v Portugalsku a tak ďalej. Takže ak sa objaví nejaký podvod, v ktorom hrajú úlohu prostriedky, ktoré sú priamo z európskeho rozpočtu, čo konkrétne spravíte, na koho sa obrátite, No a spolupracujte, Slovako, ďakujem pekne. Teraz Vali. Veľmi stručne. Aj ja vám ďakujem za uh, odpovede, ktoré ste nám uh, poskytli. Mám len jednu otázku. Pokiaľ o projekty, ktoré boli financované mm-hmm. a uh, ďalšie uh, verejné obstarávanie v um, tretich krajinách. Ako chcete zabezpečiť, eh, že nebudete financovať eh, firmy, ktoré recyklujú príjmy zo zločinov alebo ešte horšie z terorizmu, keďže eh, tento problém v týchto krajinách je. Takže ide o garantovanie transparentnosti aktuálneho bankového systému. Je hm, to postačujúce, hm, pretože sa toto garantuje momentálne iba vo vzťahu na fyzické osoby momentálne, ale nie právnické Takže kontrolujete toto, alebo mohli by ste eh, navrhnúť aj niečo hľadom zjednodušenia týchto kontrol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, musíte dať ešte aj komisii pár minút. Ja už sme v podstate na konci, ale tlmočníci nám dajú ešte pár minút, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť byť veľmi teda to veľmi stručne. Čo sa týka času, to závisí od komplexnosti projektu. Pochopne, keď financujeme na stredné podniky, e, portfólia to takéto jednoduchšie, pretože samozrejme treba vykonať hodnotenie, hodnotenie kapacít partnera, tiež eh, hodnotenie toho, ako náš partner implementuje niektoré osvedčené postupy. Napríklad eh, postup s hľadom na špinavých peňazí a tak ďalej, ale nemáme za tým žiadne veľké projekty, ktoré treba zhodnotiť veľmi hĺbkovo, alebo povolenia, environmentálne povolenia, alebo hlbokové zhodnotenie mnohých technických aspektov, ako v prípade financovania veľkých dopravných projektov, ako napríklad diálnica. Takže komplexita mhm, je rôzna podľa komplexity projektov. No a poskytovanie projektov ak poznáme partnera, tak eh, sme vykonali to hodnotenie a máme dobré výsledky, ktoré hovoria hovoria, že je to kvalifikovaný partner, tak sa dá vykonať v priebehu dvoch, troch mesiacov. Ak je to komplexná transakcia, tak niekedy due diligence neuzavrieme, pretože projekty, ktorým nedovorujeme, Bojíme, že ak nepreukážete, že starávanie prebieha tak alebo tak, alebo že to je jasný záväzok, to môže trvať niekedy aj viac ako rok. Závisí to aj od, od postupu našich partnerov a žiadateľov. No a čo sa týka toho, čo urobíme na zaistenie toho, aby naši partnery boli partnermi, ktorí nefinancujú hovorí o teroristoch a tak ďalej. Takže v tomto prípade máme našu politiku, ktorá definuje v takéto situácie nuša a rozsudky, hlavne medzinárodných inštitúcií ako EU, OSN, MMF a ďalšie. Takže my sa spoliehame na úsudok súci ohľadom na danú krajinu, ale čo sa týka jednotlivých partnerov, tak máme špecifické špecifickú odvetvie našej obkovej kontroly, kde kontrolujeme, čo robí ten náš partner. Musím povedať, že to je nemocnice, čo teda doprávať na monitorovacími misiami. Keď naše naše prostriedky sú pridelené, tak chceme vedieť, ako sú pridelované. Presúvajú sa správy, tam aby sme zaistili, že veci prebiehajú tak, ako majú. Teraz OLAF, no, samozrejme my my musíme sa vyjadrovať týmto prípadom a nemôžem povedať eh, je presne, koľko prípadov sa objavilo. Neviem vám dať eh, presné číslo, ak si želáte, môžem vám to napísať neskôr. Nebolo ich to veľmi veľa. Bolo to vysoké číslo, to pomerne nízky počet, ale ak chcete to konkrétne číslo, tak eh, budem vám to musieť poslať písom, keď budem mať prístup k vnútornej databáze tomuto bodu. Ďakujem pekne. obstarávaniu ešte. Čerpme na to, aby sme zaistili, že naši partnery nebudú financovať napríklad terorizmus. A ako som povedal, robíme to na základe našej hĺbkovej kontroly spolupracujeme s bankou, pretože väčšinou sú to banky, finančné transakcie, alebo finančnými inštitúciami, tak ste eh, vystavení riziku, že eh, finančné prostriedky sa zneužijú. vtedy je tam je riziko najvyššie, takže hodnotie na úrovni krajiny, na štandardné inštitúcie nevypracované vlastné kritériá, ale konáme hodnotenie jednotlivých partnerov, Takže špecificky čo robíme? Pošleme im jasný dotazník, kde sa spýtame, ako plníte tieto najlepšie postupy, terné screeningy, kontroly a tak ďalej. V prípade potreby ideme na misiu s kolegami, ktorí za to e, zodpovedajú, na to, aby riešili tieto otázky, ak vidíme, že partneri nám neposkytujú uspokojivé odpovede, tak e, jednoducho nepodporíme, to nie je kvalifikovaný partner, tak neakceptujeme ten projekt. Máme nejaké obavy, tak monitoring s novými partnermi napríklad. Máme viaceré nástroje ochrany, ktoré sú určené v kontaktu, ktoré s nimi podpisujeme, ako zaistiť, aby fondy nepodporovali aktivity v krajinách, ktoré my nechceme angažovať, tak by sme povedali, že nuša alokácia finančných prostriedkov musí ísť do konkrétnych projektov a budeme alebo projektov, na financovanie ďalších projektov, tak to kontrolujeme, aby sa nachádzali presne v tej krajine. No a ako sa finančné prostriedky využívajú v praxi s našimi partnermi. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím nejaké ďalšie komentáre. Chcela by sa vyjadriť Európska komisia? Nech sa páči. Bref, quatre idées base. La première, c'est de féliciter les résultats présentés. Ďakujeme. Komisia si myslí, že ide o veľmi dôležitý príspevok Pre nás je veľmi pozitívna skutočnosť, že zvýšenie čiastok v časti z rýflov to v budúcnosti umožní zabezpečiť trvalú udržateľnosť investičného nástroja. Komisia podporuje EIB, aby zvyšovala doplnkovosť všetkých operácií. Treba zdôrazňovať dôvody, na základe ktorých EIB má používať fondy v spoločných operáciách. Treba sa kolektívne usilovať a podstatňovať tieto využitia. Komisia si myslí, že treba osobitne venovať pozornosť kapitálovým operáciám, pokiaľ ide o fiskálne unik, daňové úniky. Treba zabezpečiť, aby minimálne štandardy dobrého riadenia sa naďalej aplikovali v rámci eh, nástroja investícií. Vielen Dank. Die Berichterstatterin hat Ďakujem pekne, spravodajkňa sa už musela rozlúčiť. Ja by som vám chcela srdečne poďakovať za tieto informácie. Je mi ľúto, že to bolo pod takýmto časovým tlakom. Na budúce to vyriešime lepšie. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom za to, e, že e, tu e, vytrvali. Stretneme sa budúci štvrtok opäť o 9. Ďakujem a pekný večer.